Bonjour à tous. Good morning. Dobrý deň, prejem vo všetkých jazykoch, vážení kolegovia. Prosím, posadajte si. Takže začneme. A ešte raz vám želám dobré ráno. A to asi todo. Dobrý deň, prajem všetkým prítomným, dámam aj pánom. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Začneme s našim dnešným zasadnutím výboru LIBE. A to obvyklým bodom číslo 1, ktorý znamená prijatie návrhu programu schôdze. Navrhujem, aby sme presunuli bod číslo 13, medzinárodné dohody, ktoré nie sú ešte uzavreté, bol pôvodne naplánovaný. Mimochodom, tlmočníci nemajú dokumentáciu v kabinách bol naplánovaný na zajtra v rámci vystúpenia predsedu rady španielského predsedníctva ministra vnútra Alfreda Pereza Rubalkabu. A ak nemáte pripomienky, tak príjmeme túto zmenu programu. Zajtra vystúpia ministri vnútra a spravodlivosti pán Rubalkava a pán Kamaňo. A ako zastupcovia španielského predsedníctva. Druhý bod sú oznámenia predsedu. Týka sa to správy pána Sojera o readmisných dohodnách s Pakistanom. Tomu sa budeme venovať na budúcom zasadnutí výboru LIBE 12. a 13. júla. Keďže ide o postup, ktorý vyžaduje súhlas parlamentu, nie, sú, nie je možné predkladať pozmenujúce návrhy k tomuto textu, takže členovia, ktorí by si želali byť proti tomuto návrhu, môžu proti nemu hlasovať. V prípade, že by chceli predložiť procedurálne pozmenujúce návrhy, termín na ne je piatok 25. jún o 12. hodine na obed. Pani Flotr, nech sa páči, máte slovo. Pani Flotr. Ďakujem, pán predseda. Len som chcela vyjadriť prekvapenie, že bol tento bod zapísaný na júlovi, júlové stretnutie, pretože z nášho štrasburského stretnutia so spravodajcom a tieňovými spravodajcami mm sme mali uvažovať o najlepších spôsoboch, ako prijať túto dohodu, vzhľadom na to, že bolo predložených veľa otázok a táto hypotéza nebola vôbec vyvrátená spravodajcami a ide o to, aby sme mali nejaké politické rozhodnutie, ktoré by upresnilo stanovisko poslancov k hodnotiacim rokovaniam tých readmisných dohôd, tak som prekvapená, že teraz sme urobili krok vpred, napriek tomu, že tieňoví spravodajcovia ešte e, nevedeli alebo sa nedohodli na tom, na čom sme sa vlastne dohodli je na spôsobe, ako pokračovať. E, chápem vašu poznámku, zapíšeme do zápisnice teraz pán Busutil. Áno, pán predseda Spravodajca tu nie je, ale ja som s ním hovoril a pochopil som ho trochu inak než pani Flotr. Ja si myslím, že by sme mali o tejto dôležitej iniciatíve hlasovať a na plenárke budeme o tejto téme diskutovať, aby všetci poslanci mali príležitosť sa k tomu vyjadriť. Správne ste povedali, že môžeme povedať len áno alebo nie tejto zmluve. Preto súhlasíme, aby sa e, viedla rozprava na plene a nebude k tomu uznesenie. Áno, na základe tohto sa zhodneme na tom. Pani Giom, veľmi rýchlo. Bola som aj s pani Flotr na tej schvodzi a len potvrdzujem to, že sme sa rozišli s tým, E, že jasne treba povedať buď áno alebo nie návrhu spravodajcu, ale áno. To uznesenie, no neviem, možno ráno ešte mi to veľmi nezapína, e, pokiaľ ide o tie politické rozhodnutia a závery, tak bolo potrebné počkať, aby sme mali nejaké odpovede alebo rozhodnutia aj k obsahu tejto zmluvy a potvrdzujem slova tak, ako to povedal pán Soer. V poriadku, hovorí pán predseda, zaznamenáme to. Ja absolútne. To je e, normálny postup. Môžeme povedať áno alebo nie. A nemali e, by sme nové predsedníctvo pripraviť na tento postup. Mali by sme to pripraviť na zasadnutí koordinátorov, avšak s týmto návrhom v žiadnom prípade nesúhlasím. We'll be... Nož dobre. E, na zasadnutí koordinátorov e, rozhodneme No a budeme rozhodovať o tom, či budeme hlasovať 12. júla a 13. tak, ako to bolo pôvodne oznámené na výbore LIBE. Teraz nasleduje bod 3 a to je schválenie zápisnice z oktobrového, novembrového, decembrového a marcového zasadnutia. Vo svojich zložkách máte návrh zápisnice ako zvyčajne nie sú, ak dokonca zasadnutia nebudú vznesené žiadne pripomienky, tak zápisnica tým bude prijatá. Vystúpime k bodu 4 programu. Budeme mať príležitosť prediskutovať si závery Rady EÚ španielského predsedníctva v oblasti pristahovalectva. Na prezentáciu týchto záverov prišla medzi nás pani Anna Teróny Kusy, štátna tajomnička pre pristahovalectvo a emigráciu Ministerstva spravodlivosti Španielska. Pani Terón je na pôde parlamentu veľmi známa mnoho rokov bola členkou Európskeho parlamentu. Ďakujeme za jej prítomnosť a vyzývame ju, aby prednesla, aké boli závery rady v oblasti pristahovalectva a potom otvoríme výmenu názorov. Nech sa páči, pani Teron, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, som viac zvyknutá byť na druhej strane v sále, než za predsedníckým stolom. Teraz je to prvýkrát, ale v každom prípade som veľmi rada, že tu môžem byť medzi vami a že sa môžem s vami podeliť o výsledky záveru španielského predsedníctva, ktoré súvisia s ohlásením, ktoré 26. januára ohlásil pán minister Korvačo. Budem hovoriť o časti programu španielského predsedníctva, ktorá je v mojej kompetencii, keďže som štátna tajomnička pre pristahovalectvo. A sústredím sa na štyri konkrétne body. Vyhodnotenie Európskeho paktu pre imigráciu a azyl, imigračné politiky, ktoré sme viedli počas tohto pol roka, akčný plán pre mladistvých bez prievodu dospelého, a závery, ku ktorým sme sa dopracovali po dlhej práci, ešte aj po predchádzajúcich predsedníctvách v vode, ktorý je podľa nás veľmi dôležitý a to je integračná politika EÚ osôb z krajín alebo teda imigrantov. Určite vy lepšie viete ako ja, pretože aj vy ste e, zažili rovnaké okolnosti toto je predsedníctvo, ktoré bolo poznačené inštitucionálnymi ťažkosťami na začiatku, ktorými Únia prechádzala začiatkom tohto roka a tým by sme mohli istým spôsobom to aj odôvodňuje e, to schválenie Lisabonskej zmluvy a vytvorenie nových inštitúcií EÚ. Takže my sme začali tak trochu Eh, ak dovolíte, nekoordinovanie aj s Európskou komisiou, ktorá sa ešte len vytvárala doslova do písmena a začínala fungovať a teda sme nemohli začať pracovať eh, rozumne tak, ako by sme boli chceli. To bol aj dôvod, eh, ktorý síce neznamenal, že by sme nedobili nič, ale v každom prípade tento dôvod treba brať do úvahy. Začnem o Európskom pakte o imigrácii a azile. Ide o dokument, ktorý by chcel byť výročnou správou o tom, čo sa urobilo v predchádzajúcom roku. A dokument, ktorý by mal naznačiť, aké sú priority pre naznačujúce obd- nasledujúce obdobie 12 mesiacov. To bude tá prvá analýza a vyhodnotenie. A my sme veľmi spokojní, e, že tento dokument vyšiel. V prvom rade tento pakt vychádza z princípov a záväzkov, ktoré potvrdila, potvrdilo hodnotenie komisie. Dosiahol sa pokrok a tento dokument stanovuje aj priority na budúce obdobie. Sústredím sa na to a to, čo nám aj hovorí vyhodnotenie alebo dopadová štúdia, je, že musíme rozhodným krokom pristúpiť k tomuto plánu imigračnej politiky Musíme rozvinúť koordinačné mechanizmy, integračné mechanizmy a väčšie využívanie ukazovateľov. Keď budem hovoriť o konferencii v Zaragoze, tak to upresním aj o spolupráci s Frontexom. Frontex sa ukázal ako dobrý nástroj. Myslím, že nám môže slúžiť ako antena. Zaznamenali sme veľký pokles ilegálneho príchodu imigrantov a aj tých nebezpečných, riskantných ciest a príchodov imigrantov a to je dôležité pre naše hranice. Spustenie Európskeho podporného úradu pre azyl a potreba stanoviť ciele imigračnej politiky ako centrum dialógu s tretimi krajinami. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť významnú dohodu v rade. Tam viete, že tam sú rôzne prístupy a postoje. A navyše tento nástroj, vyhodnotenie paktu, môže poslúžiť aj tomuto parlamentu ako ukážka transparentnosti a kontroly práce rady a tiež ako možnosť výročného vyhodnotenia výsledkov a transparentnosti v plánovaní cieľov na budúce obdobie. Ďalší balíček, ktorý chcem opísať, je plán imigračnej politiky, čo sme nazvali legálna imigrácia. Mne sa tento termín nepáči, pretože politika imigrácie musí byť vždy legálna a to, čo je mimo tejto politikej imigrácie, tak to je to, čo je nelegálne alebo neregulérne. Preto, ak mi dovolíte, ja budem ďalej hovoriť o imigračnej politike. Je to naša priorita. Nepodarilo sa nám, a vy to dobre viete, podnietiť smernicu o sezónnych pracovníkoch a o prenose pracovníkov medzi korporáciami, pretože došlo k určitým problémom a Európska komisia nemohla tieto dokumenty predložiť a tak sme sústredili naše rozhovory a naše úsilie na smernicu na jednotné povolenie na prácu a pobyt. Je to dokument, ktorý sme v rade podporili boli sme za to, že potrebuje mať široký rámec spôsobnosti, až by mal byť referenčným rámcom v oblasti práv pracujúcich imigrantov. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok. Samozrejme sme sa inšpirovali aj prácou tohto výboru, aj výboru EMPL. A ja vám touto cestou ďakujem za spoluprácu, ktorú sme realizovali v dôvere, vo vzájomnej transparentnosti a profesionálne. A ja si myslím, že tu sme vytvorili základy, aby sme mohli čím skôr ísť ďalej. My budeme spolupracovať s belgickým predsedníctvom, aby smernica jednotného pracovného pobytu bola skutočnosťou, ale budeme to na schválenie postupy na budúci pol rok. Ďalšia otázka, ktorá je veľmi významná pre španielskú vládu a to je akčný plán pre mladistvých bez prievodu dospelých v EÚ. Hovoríme o ľuďoch, ktorí prichádzajú z dvoch tokov, a to zdôrazňujem, jednak prichádzajú s tokom ľudí, ktorí žiadajú azyl a na druhej strane sú to ľudia, ktorí prichádzajú, pretože chcú v EÚ pracovať. Máme deti, niekedy veľmi maličké, ktoré si myslia, že už v tomto veku môžu pracovať a samozrejme sa potom dostanú do situácie, že naša norma, naše zákony im to neumožňujú a to je téma, ktorej sme sa chceli venovať vytvorením akčného plánu ktorý má, ktorý má základný princíp a ten by som tu rada zdôraznila. A síce, že v týchto prípadoch musíme vždy pracovať v prospech najvyššieho záujmu toho mladistvého. V tomto zmysle uvažujeme o troch akciách, ktoré sú dôležité. Poprvé prevencia migrácie a obchodu s ľuďmi a predovšetkým prevencia e, takéhoto obchodovania za veľmi ťažkých zraniteľných podmienok. Nemôžeme jednoducho umožniť, aby sa nútili deti a mladiství, aby robili veľmi nebezpečné a ťažké cesty a za veľmi zložitých podmienok do EÚ. Po druhé sa uvažuje o podmienkach príjmu a ochrany týchto mladistvých, ďalej spolupráca s tretimi krajinami a tiež sa nezabúda na záujem mladistvého na znovu zjednotenie rodiny a teda možnosť bezpečného a dôstojného návratu k rodine. Celý tento balíček opatrení v rámci problematiky mladistvých bez doprovodu, tak tie sú zadefinované prípad po prípade. Nedošlo k žiadnemu predbežnému rozhodnutiu v rámci akčného plánu, ako pôsobiť v súvislosti mladistvých, ale ide len o určitú predpoveď analýz prípad po prípade na základe situácie konkrétneho mladistvého a na základe konkrétneho rozhodnutia, čo urobiť s každým konkrétnym prípadom, ale nástojím vždy budeme vychádzať e, z toho najvyššieho záujmu ochrany zdravia a záujmov tohto mladistvého. Jedným z najväčších e, výdobytkov alebo úspechov, na, s ktorým, na ktorý sme veľmi hrdí, to sú závery konferencie ministrov v Zaragoze v oblasti integrácie. Tam sme zhrnuli prácu viacerých predsedníctiev aj o viacerých konferencií a to, čo treba predovšetkým zdôrazniť, je, že sme skonsolidovali prácu ministerských konferencií v tejto zásadnej problematike pre nás. Aj výbor Libe bol zastúpený, na tejto konferencii bol pán predseda a my sme boli veľmi radi, že sa zúčastnil a myslíme si, že to je práca, ktorú treba urobiť spolu s vami aj s Európskym parlamentom. Sústredili sme sa na tri základné veci. Poprvé, pokiaľ ide o ľudský kapitál, v zmysle stratégie 2020 má to veľký význam pre osoby, ktoré pochádzajú z imigrácie. Myslím, že by sme mali venovať viacej pozornosti vzdelávaniu e, tohto ľudského kapitálu, ktorý je už prirodzene pripravený žiť e, vo svete mobility, v svete 21. storočia a budeme pokračovať v tejto línii koherentne so stratégiou 2020 aj s opatreniami po druhé. A aj to je, myslím, tiež obava tohto výboru venovať sa tým oblastiam, kde je vysoká koncentrácia imigrantov, ktorí žijú na miestach, kde je chudoba, kde sú problémy, ktoré vedú k riziku vylúčenia. A tam musíme zapracovať na tom, aby sa títo ľudia cítili, že sú integrovaní do spoločnosti eh, v situácii za veľmi ťažkých okolností. A z politického hľadiska tretí bod, ktorý je možno najmenej sexy, ale podľa nás je veľmi dôležitý, a to je rozvoj ukazovateľov, ktoré by nám umožnili merať programy politiky integrácie a aby sme ich mohli vyhodnocovať porovnateľnými ukazovateľmi, tak ako to robíme v jednotlivých krajinách. Samozrejme, pre tlačovku to nie je veľmi príťažlivý program, keď povieme, že budeme rozvíjať nejaké mechanizmy ukazovateľov, merateľné ukazovatele, ale my sme nástojili, že je potrebné to urobiť a žiadali sme od Európskej komisie, aby spustila takýto pilotný projekt, aby sme vyhodnotili integračné politiky a aby sme ich boli schopní porovnávať. Myslím si, že priority a ciele, ktoré tu teraz prednášam a ktoré sme uviedli aj na začiatku španielského predsedníctva v rámci kompetencie môjho postu štátnej tajomničky, tak myslím, že tieto úlohy a ciele sme splnili, ale veríme, že budeme naďalej pokračovať touto cestou. Je to tá istá cesta, ktorú si stanovilo belgické predsedníctvo a ja som teraz pripravená odpovedať na vaše otázky a samozrejme rada si vypočujem aj vaše obavy, ktoré určite zachytíme do našej práce, ktorú musíme na základe novej Lisabonskej zmluvy vykonávať v rámci trojky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda, ďakujem pani Anne Teron. A teraz môžeme začať s výmenou názorov. Všetci tí, ktorí by chceli vystúpiť, nech sa páči, máte možnosť. Máme tu nejaké žiadosti? Áno. Pán Diaz Demera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani štátnej tajomníčke za jej správu a za tie štyri body, ktoré vysvetlila. Otázky, ktoré na vás mám, tak tie ste už vlastne zodpovedali v tých štyroch bodoch, o ktorých ste hovorili, pokiaľ ide o vyhodnotenie toho paktu azylo imigrácie, politika v oblasti imigrácie mladiství bez prievodu, bez doprovodu a otázka integrácie. Čo som vlastne chcel v skutočnosti? Chcel som vás požiadať o určité upresnenia. Napríklad v súvislosti s prvou z otázok mladiství bez doprovodu. To je veľmi dôležitý návrh a veľmi potrebný ale aká je súčasná situácia? Kde je tento návrh? V akom štádiu? Po druhé, zvoraznili ste váš jednoznačný, vašu jednoznačnú podporu smernice, serkasovej smernice, smernice pre jednotný pracovný pracovné povolenie, je to smernica nášho milého priateľa Serkasa a táto smernica súvisí e, s tou istou otázkou, v akom štádiu sa nachádza táto smernica, v akej etape politického procesu je. A pokiaľ ide o Frontex, vieme, že Frontex je predovšetkým koordinácia prostriedkov, ktoré dávame k dispozícii členským štátom, aby vyriešili kritické krízové situácie. A nie je to nejaká náhrada kompetencií členských štátov. Ale aké sú profily nového Frontexu? V časovom horizonte 2013 je Frontex zadefinovaný, ale aké nové kompetencie alebo úlohy by mal mať Frontex, ktoré ešte nemá? A ešte na záver poznámka, ktorá je skôr filozofická. Som veľmi spokojný, že predseda išiel mm, na ministerskú konferenciu do Saragosy, ale integrácia sama o sebe nie je kompetenciou EÚ, spadá do kompetencie členských štátov, takže je síce dobré hovoriť o určitých praktikách, ale v krizovej situácii, v ktorej teraz žijeme, je, to je práve ten moment, kedy musíme byť čo najsolidárnejší. A solidarita, solidarita v oblasti integrácie môžeme e, ju zadefinovať štyrmi parametrami a to je práca, škola, zdravotníctvo a bývanie. Samozrejme, môžeme robiť krásne vyhlásenia. Ešte lepšie je, že sa budeme venovať aj dobrým praktikám, ale v skutočnosti integrácia je národnou kompetenciou, nie kompetenciou spoločenstva. A tak sa to už viackrát povedalo, ja s tým súhlasím. A povedalo sa to aj na tejto pôde z úst španielského predsedníctva. A ja súhlasím, je to národná kompetencia. Ale aké solidárne úsilie musíme vyvinúť, aby sme sa skutočne dopracovali k tej integrácii ktoré, ako opakujem, podľa mňa sú dôležité štyri kritéria. Práca, škola, zdravotníctvo a bývanie. Pani štátna tajomnička, ak dovolíte, znovu pogratulujem k vašej práci a v mene EPP by som vás požiadal o určité upresnenia a detaily k tým otázkam, ktoré som práve položil. Ďakujem teraz pán Moraeš. Ďakujem pekne, pán predseda. No a vítam pani štátnu tajomničku, ale tiež by som musel privítať ako bývalú koordinátorku našej skupiny. Ja som sa od vás mnohé naučil. No takže teraz e, z tej druhej strany. Ja e, chápem, e, prečo sa vám nepáči pojem nelegálna imigrácia. Stále máme určité terminologické problémy. Myslím, že sme sa venovali už mnohým otázkam, a vy ako ministerka pre imigráciu ste sa koncentrovali na mnohé veci a nie na azyl. Ale chcel by som ehm, poznať váš názor na niektoré otázky. Vy ste hovorili o mnohých veciach, ale chcel by som vyzdvihnúť tri veci. Jedno je jednotné povolenie, čiže nejaký, nejaká množina jednotných práv pre migrantov. To je dôležité aj pre pracovný trh. No a zo strany Líbe máme stále problém s rozsahom pôsobnosti tejto smernice. E, takže je to vec, ktorá je rozdelená medzi dvoma dvoma eh, výbormi. Nás by však zaujímalo, čo si myslíte o aktuálnej situácii v tejto veci. No a otázka teraz tá, tie otázky pána Diaza de Meru a moje sa vzájomne doplňujú, no, ale rád by som sa spýtal ešte dve ďalšie otázky. Jedna ako ministerka koncom eh, na konci predsedníctva, aké sú vaše názory na azylový balíček. Diskusie s komisiou teraz idú skutočne do centra problémov na rade v otázkach azylu. Dostali sme sa do situácie, kedy musíme prijať kroky vpred, prijať rozhodnutiach o postupe, tak ďalej sú to dôležité rozhodnutia a členské štáty majú rôzne názory. V parlamente chceme ten balíček nechať čo najviac jednotný, chápeme však aká je situácia, že sa to nemusí, nemusí stať po Chceme však jasné časové rozvrhy, jasné ciele a prísluby od rady, že všetky súčasti balíčka neostanú teraz e, nejak zmrazené. Takže všeobecný váš názor o tom, e, o týchto otázkach. No a na záver integrácia. Myslím, že je pravda, e, že tá vec, ktorá sa týka integrácie, je, že integrácia sa pokladá alebo imigrácia sa rieši na, alebo integrácia sa rieši na štátnej úrovni. Ale my teraz máme právny základ. No a s ohľadom na to by, sme, by nás zaujímal váš názor o tom, či je skutočne realizovateľné na európskej úrovni eh, integrácia, využívanie spoločných princípov. O nich sa to veľmi nehovorí a vieme, že jedný z najlepších integračných opatrení, napríklad legislatíva na boj proti diskriminácii, sa robí bez ohľadu na integračnú politiku. No. Teraz začína belgické predsedníctvo. Viem, že tiež vážne berú integráciu, takže aký je váš odkaz? A odkaz v tejto otázke a kam pôjdete v tejto veci? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel privítať pani ministerku a tiež by som jej chcel poďakovať za jej prezentáciu. Ja myslím, že ak sa zaoberáme konkrétnymi výsledkami španielského predsedníctva v prvom pol roku tohto roku, tak eh, nedá sa ukázať toho veľa, ale myslím, že španielské eh, predsedníctvo je veľmi vyčerpané z dvoch e, príčin kvôli veľmi náročnom, náročnému obdobiu, keď sme na začiatku nemali komisiu a preto e, sme nemali ešte tú prácu. Ďalej e, vám sa podarilo zrealizovať akčný plán spojený so štokholmským programom. To je veľký výdobytok vášho predsedníctva, to treba uznať. No a čo sa týka toho akčného plánu, teraz presne vieme, kam v nasledujúcich 5 rokoch ideme a máme aj pevný časový harmonogram. Takže ja by som vám chcel zagratulovať v tejto otázke, pretože to je veľmi dôležité pre prácu tohto výberu, výboru, ale aj pre zaručenie toho, že práva občanom sú rovnaké vo všetkých členských štátoch. Čo sa týka azylového balíčka, Klod sa spýtal tie otázky, ktoré zaujímajú mňa. No a preto sa len vyjadrím k otázkam špecifický čert imigrácie a to je vyvážená politika medzi tou legálnou a nelegálnou imigráciou. Naša skupina je pripravená zapojiť sa konstruktívne do nových nástrojov. Migration. However, we feel that this would not be credible if it is not supported Už iste treba podporovať legálnu imigráciu, ale tá nebude môcť byť podporovaná bez nástrojov v oblasti nelegálnej alebo tej nejakej mimoriadnej imigrácie. Pretože ak otvoríme nejaké, nejakú legálnu cestu do EÚ, tak súčasne musíme zaistiť a zavrieť všetky e, nelegálne vstupy do EÚ. A to e, treba urobiť v oblasti napríklad Frontexu, ale aj napríklad v oblasti readmisných dohôd s tretimi krajinami. My nemôžeme do nekonečna ignorovať e, význam readmisných zmluv, ktorý, ktoré platia pre ľudí, ktoré sa nelegálne zdržujú na území EÚ a nie tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu. A to je špeciálna kategória ľudí, ktorí sú predmetom azylovej politiky. Ale tí, ktorí sa tu zdržujú nelegálne, alebo mimo zákona, tak e, právo by sa malo vzťahovať aj na nich. Takže to sú moje otázky. Aký je názor španielského predsedníctva na konci tohto mesiač, mesačného predsedníctva na tú rovnováhu medzi legálnou imigráciou a nelegálnou. Ďakujem pekne, senior Romeva. Ďakujem pekne, vítajte medzi nami, pani Teron. Otázky, ktoré som chcel položiť, sa tu už čiastočne spomenuli, ale rád by som sa sústrel na jednu konkrétnu tému. Súvisí s integráciou a so základnými právami. Samozrejme, musíme byť odvážni v rozprave, ale mňa skôr znepokojujú falošné diskusie. Otázka. V kontexte, kedy čím ďalej, tým viacej počujeme hlasy, ktoré používajú imigráciu, aby ju stigmatizovali, tak upadáme do pokúšenia, že by sme hľadali opatrenia, ktoré budú viacej odsudzovať, než pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Veľmi špecifický prípad využitie e, burky a šatky a závoja v niektorých krajinách. Nerobí sa to vo všetkých krajinách EÚ rovnako a prístupy sú rôzne, niekde je viacej prípadov, niekde menej. Ja nie som nejakým kultúrnym relativistom, ale mali by sme sa sústrediť na vhodné opatrenia. A konkrétna otázka. Táto téma, o ktorej diskutujeme, a zatiaľ nie je ešte veľmi vážna, mohla by byť, ale zatiaľ ešte nie je a je len problémom v niektorých krajinách, napríklad v Katalánsku, tak to síce vzbudzuje diskusiu, ale podľa mňa je v istom bode táto diskusia umelá, pretože nejde o taký vážny problém. A niektoré opatrenia, ktoré sa navrhuje, ako napríklad zákaz prístupu k verejným službám alebo na verejné miesta osobám, ktoré budú v burke, v burke tak to vlastne môže spôsobiť dvojnásobnú diskrimináciu Nehovorím že to, že by sme mali spochybniť potrebu diskutovať o tejto téme, ale vôbec ja tu nechcem nič relativizovať, ale chcem, aby sme rozumne a koherentne k tomuto problému pristupovali. A priama otázka. A keďže môžeme túto otázku vyriešiť preventívnym spôsobom, ani represáliami, tak aké opatrenia môžeme prijať, aby sme te, túto tému vyriešili čo najľudskejšie a aby sme vyvíjali tak nie na ženu obeď, ale na toho, ktorý ju núti e, teda do takejto situácie. Ďakujem. Teraz pani Lambert, nech sa páči. Uh, And, um... Ďakujem veľmi pekne. Je Veľmi príjemné opäť vás vidieť. Ja sa chcem spýtať niekoľko otázok, ktoré súvisia s jednotným povolením. Niektorí z nás si už kladú otázku, akú pridanú hodnotu skutočne prinesie to jednotné pracovné povolenie v rámci spoločnej alebo jednotné povolenie v rámci spoločnej imigračnej politiky EÚ, pretože niektoré členské štáty ešte stále v rámci tohto nástroja žiadajú o vysokú mieru flexibility. Takže s tým súvisí, tak ako už tu dnes zaznelo, aj posilnená spolupráca s výborom pre zamestnanosť. No a teraz aké obavy, ktoré pochádzajú zo stránky sociálnej a zamestnanosti o potrebách pracovného trhu, o demografickej situácii v EÚ, koľké z nich sa prenášajú do diskusie o imigrácii, pretože, imigrácii, pretože je tam skutočne množstvo argumentov, nastavení imigrácie, ale otázka vnútorných vecí v rámci toho stále vyzerá tak, ako ľudí udržať mimo Európy, ako čo najmenšiemu počtu umožniť vstup do Európy. Takže, aká je spolupráca medzi ministrami pre zamestnanie alebo zamestnanosť a ministrami vnútra teda na tej najvyššej úrovni v EÚ v zmysle nášho spoločného prístupu. Ďakujem pekne. Pani Keller. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Už viac ako rok bola platí modrá karta a mňa by zaujímalo, aký pokrok dosiahli členské štáty, členské štáty v tejto otázky či bol ten rozhodne implementovaný a ak áno, aké boli výsledky, koľko ľudia mohli vstúpiť s modrou kartou a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Čalili. Grazie Presidente e volevo eh, ringraziare soprattutto il segretario di Stato. Ďakujem, pán predseda. Um, ďakujem pekne pani štátnej tajomničke za jej prezentáciu a e, prác, ktoré vykonalo za pol rok španielské predsedníctvo. Mimoriadne vysoko chcem hodnotiť niektoré jej úvahy a predstavy mm, a tiež ciele, ktoré dnes dovoludne sa ešte raz počiatli a predovšetkým potrebu zapojiť e, Frontex a posilniť jeho, jeho úlohu. Je to európska záležitosť a musíme jednoducho mm, postúpiť ďalej. Predovšetkým, čo sa týka imigrácie na európskej pôde. Ja to chcem podporiť a myslím si, že hovorím mene všetkých, keď poviem, že podporujem európsky prístup, čo sa týka imigrácie. Mm, samozrejme, Ide tu aj o imigráciu s povinnosťami a správami. Ja chcem uh, takisto nadvieť na to, čo povedal pán Busutil. Ide tu o prijatie aj o dodržiavanie, ale právo pri legálnej imigrácii, o solidaritu, o ich prijatie, ale ide aj o určité pravidlá, o isté e, o, o re, e, striktný, rigorózny postup voči tým, ktorí imigrujú nelegálne. Pani štátna tajomnička sa venovala jednej veci, ktorá ma mimoriadne teší, a to, že musíme e, na zreteli našej pozornosti si udržať aj e, ľudské práva. Existuje toľko prípadov, kde sa maloletí nachádzajú v takej neregulárnej situácii a my ako Európanky, Európania nemôžeme predsa pripustiť, aby e, táto mimoriadne zraniteľná kategória, aby sme s ňou zaobchádzali ako s dospelými. Jednoducho musíme jednoducho pracovať na tomto návrhu zákona, ktorý pôjde, e, ktorý pôjde do e, parlamentu. Pán Bronx? Ďakujem pekne. Boli tu nejaké štúdie o e, nedostatkoch v krajinách, e, ktorí príjmali e, imigrantských zamestnancov. A to je veľmi vážne. V oblasti zdravotníctva britskí politici stále zdôrazňujú, ako kľúčovú úlohu zohrávajú e, doktory a sestry z tretich krajín. Avšak každý doktor alebo e, sestrička, e, ktoré pracujú vo Veľkej Británii z tretieho sveta, sú alebo boli vzdelaní za veľké peniaze vo svojich krajinách. Myslím, že by bolo najlepšie, keby sa doma starali o chorých ľudí. Veľká Británia by mala, by mala zamestnávať svojich ľudí a neokrádať tretí svet. A ja by som sa chcel spýtať, ako sú títo migrujúci zamestnanci produktom vojen, ktoré boli vedené zo strany USA a Veľkej Británii v Iráne a v Afganistane a v Iraku a v Afganistane a bude budúca vojna v Iráne a, alebo zabranie na prílevu zamestnancov. No a ďalej, ja dúfam, že to či som tomu zle e, e, nerozumel, ale počul som to termín e, ľudský kapitál v kontexte imigrácie sa ľudia nevnímajú, zdá sa, ako ľudské bytosti, ale ako výrobný prostriedok. Ďakujem pekne, pán Tavareš. Ďakujem. Položím otázku po portugalsky. my hovoríme my, my tu hovoríme o legálnej, uh, legálnom pristahovalectve a o jej um, o integrovaní. Ja si myslím, že Európsky parlament predsa nemôže stále dávať eh, diferentné postoje. Existuje jednotná politická línia, ktorá uh, ktorou musia k tejto otázke následovať. Musí byť um, robená imigračná politika, sú tu niektoré členské štáty, sú represívnejší, zatvárajú svoje hranice, niektorí sú voľnejší. Ja som za to, aby sme zastávali otvorenú pozíciu. A okrem toho si myslím, že veľká časť občianskej spoločnosti je takisto tohto názoru. A bohužiaľ, títo zástancovia je ich viacej ako ostatných. Najúčinnejší spôsob, ako bojovať proti ilegálnej imigrácii, je mať jasné účinné politiky legálnej imigrácie. A povedať že musíme posilniť represiu v imigrácii, tak to neposilňuje našu dôveryhodnosť. Pretože to potom môže vyústiť do politiky, ktorá nebude politikou legálnej imigrácie. A vrátil by som sa k tomu, čo povedal kolega Diaz de Mera. Veľká časť týchto politík integrácie sú európske politiky, hoci ich takto neoznačujeme, ale sú určite európske, hovorím napríklad o politike nediskriminácie, ale určite aj preto, že tým najčastejším nástrojom je práve demokracia. Nie je to len otázka školy, zdravotníctva, bývania a tak ďalej. Ide aj o problém účasti na spoločnosti, na spoločenskom živote. A tu si myslím, že európske inštitúcie môžu zohrať veľkú úlohu, hoci nemôžu možno toho až tak veľa urobiť, ale môžu byť v prvej línii, aby spustili takéto politiky, napríklad právo na štátne občianstvo, právo voliť a podobne pre imigrantov. A myslím, že Španielsko bude spojencom veľkej časti parlamentu v tej myšlienke, že imigranti sú v prvej línii, ale len za podmienky, že budú sa môcť zúčastňovať aj spoločenského života v spoločnosti, v ktorej žijú, vo volebnej oblasti a podobne. A teraz budem hovoriť o utečencoch. Utečenci sú veľmi dôležitým mm, styčným bodom medzi spoločenstvom ako takým a medzi imigrantami a myslím, že Európa robí veľmi málo pre ich usídlovanie. Rád by som vedel, aké sú perspektívy. Parlament už schválil dve správy k utečencom a k ich usídlovaniu. Aké sú pokroky v rade. Čo chce ešte španielské predsedníctvo robiť pred koncom svojho poloroka? Ako chce uistiť alebo zabezpečiť ten prechod k belgickému predsedníctvu? Hovorí sa o vytvoreniu nejakej jednotky pre usídlenie utečencov, ale nemáme ani ľudské zdroje, nemáme ani expertné podmienky, dokumenty, Vieme, aké sú veľké byrokratické problémy pre týchto utečencov, keď sa chcú usídliť. Niekedy to trvá až dva roky, hoci by to mohlo trvať možno len dva týždne. A všetky politické skupiny súhlasia, že musíme byť oveľa účinnejší a mali by sme prísť s pilotným projektom, ktorý by prepojil mestské správy a utečencov, aby sme na jednej strane zabránili tej vlne ďalších utečencov, aby tí starí utečenci slúžili, ak boli akýmsi styčným dôstojníkom pre tých nových. A mali by sme podporiť túto myšlienku pilotného projektu. Už sú mestské správy, ktoré pracujú na usídlovaní vo svojich krajinách, napríklad v Španielsku je tomu tak. Mali by sme vytvoriť určité siete a preto navrhujeme ten pilotný projekt. Ďakujem, pán predseda. Pani štátna tajomnička, veľmi stručná otázka. Ja sa chcem poďakovať za informácie, ktoré ste nám predniesli. Boli to veľmi vyčerpávajúce informácie, veľmi jasné. A súvisí to takisto s tým budúcim návrhom smernice um, Je to veľmi citlivá téma, ktorá je v súvislosti s, s legálnou imigráciou, s novými pracovnými silami, ktoré pre nás takisto sú veľmi dôležité. Ja kladím túto otázku práve preto, i vaše, vaša vláda pracovala, postupovala v prácach na vlastnej, na vlastnej, obla- vo vlastnej oblasti. Existujú pracovné povolenie pre sezónnych pracovníkov. Určite je to príležitosť na prácu, je to určitá šanca. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem ospravedlniť pani e, štátnej tajomničke, že som prišla trochu neskôr, ale chcem sa venovať jednej téme, o ktorej ste možno už diskutovali. A pokiaľ áno, tak potom mm, to považujte, ako som tú otázku nepoložil, ale táto otázka e, smeruje k tomu, ako zaobchádzame s tými pristahovalcami, s tými imigrantami a s ostatnými osobami, ktoré sú uh, <clears throat> zavadžené aj do um, Európskej únie. V mnohých prípadoch sme zodpovední aj za <clears throat> zavlečenie um, osôb napríklad zo, z Južnej a zo Západnej Afriky. Ja sa chcem opýtať, čo urobilo predsedníctvo preto, aby s týmito krajinami e, si e, veľmi jasne prehovorilo, pretože pre mnohy, v mnohých prípadoch sú tieto krajiny práve príčinou e, ich opatrenia to sú, a potom tá legálna, nelegálna pardon, imigrácia je dopadom je takýchto ich opatrení. Ďakujem, pani Bockhold. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa chcela pani štátnej tajomničky opýtať na dve veci. My sme v rámci vypočutia pani komisárky Redingovej počuli, že komisia si robí určité plány a návrhy na um, kontrolu dodržiavania ľudských práv v súvislosti práve s chartou ľudských práv, základných práv. Dobre, táto charta základných práv to nie je len otázka komisie, ale ďalších E, inštitúcia, teraz si kladiem otázku, či práve španielské predsedníctvo má nejaké návrhy, ako by tu rada mala postupovať. To je jedna vec. A druhá vec, tu ide o liberalizáciu. <clears throat> Možno Um, viete, že pred niekoľkými mesiacmi sa hovorilo aj o tom, že by sa mali liberalizovať uh, vízový postup pre Turecko. Samozrejme, toto je veľmi zaujímavý postup aj pre študentov, aj pre obchodníkov. Mali sa uzatvoriť readmisné dohody. Urobilo sa tam niečo konkrétne medzičasom? Uh, máme nejaké konkrétne výsledky z týchto rokovaní? Ďakujem. Ďakujem. Mohli by ste teraz spolu odpovedať na poznámky a otázky, ktoré boli položené. Nech sa páči, pani terón. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, najprv by som odpovedala na otázku pána Romeva, ktorá nesúvisí s programom predsedníctva, ale som veľmi rada, že mu môžem dať moje stanovisko, môj názor a budem vám hovoriť to, čo budeme robiť v Španielsku a v tejto oblasti nie je ja a myslím ani nemôže byť ani rozprava, ani stanovisko v rámci EÚ. Dnes ráno dnes do obeda sa bude diskutovať v Španielsku návrh uznesenia jednej politickej skupiny, ktorá žiada, aby sa zakázalo ženám na e, verejných miestach chodiť úplne teda zahalené a ostatné politické skupiny z, e, zo Senátu predložili alternatívny návrh, ktorý ja podporujem. A tam v prvom rade je e, vyjadrený absolútny odpor k akejkoľvek forme diskriminácie, k akejkoľvek forme obmedzovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv žien a expressis verbis sa uvádza, že si neželáme takéto ošatenia, takéto praktiky, ale tiež sú tam určité opatrenia, ktoré sú podľa mňa rozumné poprvé spolupracovať s moslimskými spoločenstvami, komunitami a väčšina z nich sa cítia ohrozené takýmito praktikami, ktoré ani nezdielajú, ani nie sú súčasťou ich tradícií, predovšetkým v takej krajine, ako je u nás, kde moslimské spoločenstvo pochádza väčšinou z Maroka a tento druh ošatenia nie, sú vôbec, nie je vôbec tradičným teda spolupracovať s moslimskými komunitami, aby sme podporili integráciu, spolunažívanie a e, rovnoprávnosť. Tam sme zdôraznili potrebu rešpektovať e, rovnoprávnosť a práva ľudí a podľa mňa je tiež veľmi dôležité, ak dovolíte, vyjadrím to takto, aby sme zdôraznili možnosti a kompetencie, ktoré nám dáva náš právny poriadok a ktoré nám umožňujú čeliť akejkoľvek situácii, ktorá súvisí s diskrimináciou žien. Práve v Španielsku vďaka zákonu o rovnosti a rovnoprávnosti sme urobili obrovské zmeny aj v trestnom zákonníku, ktoré umožňujú prijímať e, určité trestné postihy v prípade e, rodového násilia a urobili sme obrovské úsilie. Aj naše zákony nám umožňujú ochraňovať na najvyššej úrovni slobodu a bezpečnosť. Inak povedané, Nemyslíme si, že by bolo potrebné mať špecifické zákony, ale potrebujeme mať autoritu a možnosť vďaka zákonom, ktoré existujú, aby sme ochraňovali práva, slobodu a bezpečnosť všetkých a predovšetkým žien. A to s najväčšou pravdepodobnosťou dnes schváli Senát a ja to podporujem. A teraz k otázkam v súvislosti so španielským predsedníctvom. Pokúsim sa odpovedať všeobecne a ak na niečo zabudnem, tak eh, pán predseda nech ma upozorní alebo vy sami. Poprvé, pán Diaz Demera hovoril o týchto otázkach. o čom uvažuje akčný plán pre mladistvých bez doprovodu. Je to návrh, je to akčný plán, ktorý je schválený. Prijal sa v Rade pre spravodlivosť a vnútro v Luxemburgu pred pár týždňami. Je tam 32 konkrétnych opatrení, ktoré vychádzajú z princípov a z troch balíčkov, o ktorých som vám hovorila tých 32 opatrení v oblasti prevencie, vzťahy s tretimi krajinami, o výmene skúsenosti, o stanovovaní veku detí a podobne. Tieto akčný plán je schválený a čakáme na to, aby sa tieto opatrenia pretvorili do konkrétnych aktivít a činností členských štátov. V súvislosti s Frontexom nemyslím si, že by sme boli tak orientovaní na tú myšlienku dať nové kompetencie Frontexu. Samozrejme, musí ich získať, keď to bude potrebné, ale chceme skôr rozšíriť jeho operativitu. Frontex musí byť čím ďalej tým viacej operatívnym prvkom kontroly hraníc a zajtra, myslím, budete môcť v tejto diskusii pokračovať s našim ministrom vnútra, s pánom Rubalkabom. Ďalšia otázka, ktorú by som všeobecne zodpovedala a súvisí s integráciou. V súčasnosti v zmluve EÚ, ako hovoril pán Tavares, je právny základ na, tom, na to, aby sme pracovali na témach integrácie, ktoré už nie sú katalogizované ako medzivládne politiky a sú v tej európskej oblasti v rámci politík, ktoré sú už v kompetencii EÚ, ale máme na to právny základ v zmluve, v Lisabonskej zmluve, aby sme mohli pracovať v rámci európskych politík pre integráciu. Zdieľame vaše rámce a názory. Tiež súhlasím s pánom Tavaresom a myslím, že môžeme na základe tohto právneho základu postupovať ďalej, ale nástojím na to, musíme vedieť, aké sú praktiky, ktoré nám umožnili dosiahnuť pokrok v niektorých oblastiach EÚ, zdieľať ich. A tiež si myslím, a pán Tavareš to spomenul, je dôležité, aby sme zaviedli myšlienku integrácie v rámci všetkých politík EÚ, hlavne pre program 2020. Ide o oblasť, kde sa treba venovať predovšetkým politikám príjmu, integrácie, príchodu nových imigrantov, ale tiež hovoríme o prispôsobení sa e, do spoločnosti, ktoré sú pluralitné pre ľudí, ktoré ktorí často majú aj štátne príslušenstvo alebo štátne občianstvo iného členského štátu EÚ. A to všetko súvisí s týmito politikami, politikami nediskriminácie. Je to veľmi široký program, máme na to právny základ. Musíme túto prácu robiť na ministerskej úrovni, hovoriť o integrácii, aby sme prijali konkrétne opatrenia aj Zaragoza hovorí o konkrétnych opatreniach. A do ostatných politík EÚ zaviesť tie opatrenia, ktoré pomôžu nediskriminácii veľkých komunít a aj pomôžu pozitívnej integrácii, aby sme dosiahli súdržnú spoločnosť, čo je európsky model spoločnosti. Tiež si myslím, že obavy, ktoré tu predniesol pán Busutil a pani Angelili, sú odôvodnené a pracovali sme veľmi veľa v oblasti boja proti vnúteniu našich zákonov a našej imigračnej politiky. Ak za posledné roky trpela EÚ niečím, tak to bolo to, alebo dosiahla to, že sa nám podarilo dosiahnuť väčší pokrok v týchto dohodách a aj um, väčší, koherentnejší prístup v imigračných politikách a vidíme to v tom, eh, že keď som sa pred desiatimi rokmi venovala takým veciam, ako je smernica o sezónnej práci alebo o čiastočných úväzkoch a teraz sa venujeme o otázke boja proti nelegálnej imigrácii, ale aj tiež problematike koherentných spoločných opatrení v imigrácii. Je potrebné, aby sme sa na to sústredili, aby sme vytvorili tento spoločný právny rámec, pretože bez neho je veľmi ťažké bojovať proti ilegálnej imigrácii. Potrebujeme veľmi presne zadefinovaný regulačný rámec a zároveň musíme absolútne rešpektovať kompetencie členských štátov, ktoré v žiadnom prípade nechceme spochybňovať ani diskutovať a jasne sú zadefinované v Lisabonskej zmluve. Takže sú tam ešte niektoré časti, napríklad sezónne práce, priama otázka, že či to bude prepojené na zamestnanosť. Samozrejme, musím vám povedať, že my sme túto diskusiu nezačali, pretože čakáme na, na návrh Európskej komisie. Smernica bude upravovať postup a udelovanie povolenia, aby sa tento postup uľahčil a dúfajme, že upraví aj práva týchto pracujúcich, ktoré, ako hovoril pán Jakolíno, sú často ohrozované. V Španielsku to súvisí s konkrétnym povolením a s konkrétnymi opatreniami a s tým, či nájdu konkrétnu prácu. My máme Ministerstvo pre prácu a imigráciu. A to by možno bola taká inšpirácia, ktorá by orientovala aj túto smernicu, ale tiež je pravda, že musí existovať určitý manevrovací priestor, aby sme pokryli tie skutočné potreby pre sezónnu prácu. A to niekedy stiažuje ten konkrétny vzťah medzi konkrétnym pracovníkom a tým konkrétnym pracovným miestom a tak e, sa to obvykle rieši kvótami. Ale v každom prípade očakávame návrh komisie, ktorý príde čo najskôr a umožní nám doplniť toto pucle koherentných opatrení. Rovnako to platí pre smernicou o jednotné povolenie táto smernica už nesie meno nášho priateľa Alejandra Serkasa. Ja dúfam, že to bude e, pozitívne označenie, ale dúfam, že aj výbor Líbe sa bude môcť vyjadriť k tejto téme. Táto smernica a my sme urobili všetko preto, aby bola dohoda v rade a pán Moraeš, to vaše znepokojenie toho pola pôsobnosti smernice, môžem povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť tú najmenšiu možnú reštrikciu pola pôsobnosti zo strany rady a dúfam, že v tejto línii bude pokračovať aj belgické predsedníctvo v rozprave s vami a že túto smernicu zrealizujeme. Je to veľmi dôležitý bod a tento dokument a tento koherentný rámec by pomohol EÚ rozvíjať postupy pre vstup imigrantov a tiež pre práva imigrantov a pracujúcich imigrantov, ktorých je väčšina. Čakáme tiež na návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o návrh vyhodnotenia tej modrej karty a sme si istí, že príde čoskoro a tam uvidíme, čo sa urobilo pri transponovaní tejto smernice a ako funguje. A v súvislosti so smernicou pre sezónne práce a pre modrú kartu a aj v súvislosti s otázkou, ktorú položil pán Dutru, neviem, či dobre vyslovujem jeho meno v oblasti pracujúcich v zdravotníctve. My sme sa tomu venovali rovnako ako komisia a tá modrá karta aj v iných sektoroch podporujeme niečo, čo je veľmi dôležitá charakteristika tohto storočia, v ktorom žijeme a Musíme urobiť to, aby sa imigrácia stala takým pozitívnym kruhom vzdelávania a musíme tento kruh pretnúť e, tam, aby tie krajiny, e, kde ľudia pracujú, aby boli krajiny ich pôvodu a aby krajiny príjmu boli tými krajinami pôvodu, a aby až e, pri tom cirkulárnom pohybe migrantov, aby e, teda to fungovalo takýmto spôsobom. Zajtra budete môcť e, diskutovať s pánom Rubalkávom o utečeneckých otázkach a úrade. My sme boli veľmi veľkorysí Španielsku sme schválili nový zákon a budeme sa snažiť pridať k solidárnym krajinám, pokiaľ ide o znovu osi alebo usídlovanie utečencov, pretože podľa nás je to potreba v EÚ, rovnako ako povinnosť k tretím krajinám, ktoré sú, nezabúdajme, tie krajiny, ktoré majú tú najväčšiu zodpovednosť a najväčší počet utečencov, hovorím o krajinách v konfliktných oblastiach. A na záver vzťahy so severom a východom Afriky, pán Kirkop, áno, tretie krajiny, ktoré sú krajinami pôvodu imigrácie. E, to je jedna z základní našej politiky imigrácia. Tam EÚ môže dať skutočne veľa pridanej hodnoty, viesť dialog s týmito krajinami. V nedelu a v pondelok pôjdem do Maroka a to bude jedna z našich hlavných obáv alebo stredisk našej práce a ja súhlasím s tým, že s krajinami pôvodu musíme zdieľať e, zodpovednosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda, pani štátnej tajomničke za prezentáciu a i za veľmi dobré všeobecné odpovede k jednotlivým otázkam a obavám, ktoré sa tu prejavili. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky či komentáre, tak sa rozlúčime s pani štátnou tajomničkou a budeme pokračovať v našom programe.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

señores. Milí kolegovia, dámy a páni. Prosím, zaujmite svoje miesta, pretože pristúpime k hlasovaniu. Ako je to zvyčajné, tak máme veľmi nabitý program a preto treba pristúpiť k ďalšiemu bodu, bodu číslo 5, ktorý sa týka, týka kontrola uplatňovania vykonávacích práv moci komisie zo strany členských štátov. A je to vlastne hlasovanie. Je to hlasovanie o našej správe, respektíve mojej správe, predsedu výboru LIBE o návrhu komisie o kontrole uplatňovania vykonávacích právomocí komisie zo strany členských štátov. Týka sa to článkov 290 a 290 a 291 zmluvy o fungovaní EÚ. Je to bývalý postup komitológie, ktorý, ako iste viete, bolo odstránené alebo prekonané prijatím Lisabonskej zmluvy. Ja som vypracoval pozmeňujúcu správu, v rámci ktorej tri, alebo ku ktorej boli predložené tri pozmeňujúce návrhy. No a ako spravodajca navrhujem, aby sme hlasovali unblock. Dokument, návrh toho stanoviska ste dostali všetci k dispozícii. Vidíte, že boli predložené tri pozmienujúce návrhy. Jeden, ktorý sa týka Európskej charty základných práv, druhý sa týka Európskeho priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. No a tretí sa týka potreby za, začleniť všetky texty. No a v rámci uznesení o transparentnosti. ktoré predpokladá nariadenie 1049 roku 2001. Tak ešte predtým, než pristúpime k hlasovaniu, e, vidím, že dvaja ľudia sa chcú vyjadriť, takže najskôr pán Busutil. Ďakujem pekne, ja mám len e, pripomienku zo strany EPP, aby sme nehlasovali en blok. Dobre, pani Somer. Áno, pán predseda, ja mám len jednu otázku. E, na stole mám dokument z rady. Je to správa. Je to nejaká skupina priateľov predsedníctva. Čo to má byť? Can you repeat your question, please? Môžete to prosím ešte raz opakovať? Vážený pán predseda, mňa by zaujímalo, čo to je tá skupina Friends of the Presidency, priatelia predsedníctva, a k tomuto hlasovaniu sme dostali určitý podkladový materiál, ktorý je z Rady ministrov, avšak na zadnej strane je tiež uvedená správa zo skupiny priateľov predsedníctva. Nože mňa by veľmi zaujímalo, čo to tá skupina priateľov predsedníctva je. Sommer, Sommer, I've just been reported that... Vážená pani Sommer, práve som sa dozvedel, že je to pracovná skupina, ktorá bola vytvorená na rade a má toto meno. Priateľe predsedníctva už funguje istý čas. A ja si práve uvedomujem, že existuje skupina s takýmto úžasným menom. Nož áno, niekedy sa stáva, že predsedníctva majú naozaj priateľov. Pán Mišel, vy ste chceli slovo? Pán Kirkop? Ja to nechcem predlžovať. Ja si myslím, že je skutočne e, milé, že predsedníctvo si vytvorilo nejaký okruh priateľov. Možno aj my by sme sa k ním mohli správať trochu priateľskejšie. No dobre. Mali by sme vytvoriť skupinu predseda Európskeho parlamentu. No už ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu. No už tak, ako naznačil pán Posutil, vy chcete hlasovať pekne postupne o každom návrhu. Všetci tu majú svoje hlasovacie kartičky. No, no, I think, I think, I think we all got the, we all got the electronic vote. Now we proceed amendment by amendment. Takže teraz budeme prechádzať tie pozmeňujúce návrhy. Dobre, takže hlasujeme. Najskôr si hlasovanie vyskúšame. Takže toto je skúšobné hlasovanie, aby sme si overili, či všetko funguje tak, ako má. We open a vote. Takže hlasovanie skúšebné je otvorené. Now we open the vote. Takže eh, hlasovanie je otvorené, prosím hlasujte. Hlasovanie je ukončené. už zdá sa, že všetko funguje tak, ako má. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Nie, pozmeňujúci návrh číslo okay. eh? now, now we go for a real vote, okay? Real vote. We're voting. Takže teraz ešte eh, o skutočné hlasovanie, pozmeňujúci návrh 1. Well, the first... Chairman, amendment 1 is... Eh, Vážený pán predseda, Pozmeňujúci návrh 1 sa týka úvodných ustanovení a väčšinou hlasujeme najskôr o článkoch a až potom o úvodných ustanoveniach. Takže mali by sme začať pozmeňujúci návrhom 2, 3 a potom a nakoniec príde jednička. Dobre, takže prvé hlasovanie. Hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. 41 hlasov za, 1 proti, takže pozmeňujúci návrh bol e, prijatý. A teraz e, druhé hlasovanie, vy už viete určite o čo ide, pozmeňujúci návrh 3, hlasovanie je otvorené. the vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Za 25 proti 18 Takže ten pozmeňujúci návrh bol schválený. A teraz mm, hlasovanie o úvodných ustanoveniach. Pozmeňujúci návrh 1. Hlasovanie je otvorené. Now the vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 41 hlasov za, 2 proti. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Final vote. Fi- Final vote. Záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Jeden hlas chýbal, dobre. Teraz eh, je to ukončené, 41 hlasov za, 2 proti. Bolo to prijaté. Ďakujem pekne. teraz prejdeme k bodu číslo 6. Dohoda medzi EÚ a Japonskom o vzájomnej, vrá, vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach. Je tu dohoda, ktorá je základom pre budúcu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a Japonskom. No a v súlade s článkom 218 o zmluvy o fungovaní EÚ na to, aby tá zmluva bola finalizovaná, je potrebný súhlas Európskeho parlamentu. Na slovo dostáva správodajca pán Salvatore Jakolino, aby nás uvedol do problematiky tejto správy a ak nebude nikto proti, keďže neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, budem môcť pristúpiť k hlasovaniu. Takže pán Jakolina, nech sa páči. Prezident. No, ďakujem vám pekne, pán predseda. Hm, ide v podstate o dohodu, prvú dohodu medzi Európskou úniou a Japonskom Myslím si, že e, táto dohoda má priam historický význam. Začalo sa rokovať vo februári 2009, kedy rada otvorila, ne, pardon, kedy rada autorizovala, autorizovala otvorenie rokovaní, podpísanie dohody sa um, autorizovalo schválením z 30. novembra potom išlo, išlo to vlastne o jednotlivé dohody v rámci justičnej spolupráce s Japonskom. Je to text, ktorý má určité ochranné ustanovenia, určité opatrenia, ktoré v ďalších e, dohodách ešte uvedené nie sú a ktoré takisto počiarkujú význam tejto dohody. Je tu niekoľko veľmi signifikantných ustanovení, aj čo sa týka prekladov, pretože práve tá téma prekladov nás zaoberali. A musí tu byť veľmi jasná dohoda medzi žiadateľom a dožadovaným a dožiadaným pardon, a tie preklady textov do zrozumiteľného jazyka je v podstate veľmi pozitívnym aspektom. Potom tu sú isté postupy a procesy týkajúce sa videokonferencií, poskytovania dokumentov, výpisov z účtov a tak ďalej, tak aby sme zaručili a zabezpečili objektivitu konania. Toto všetko sa opiera o príslušné, o príslušné dôkazy. Potom môže byť táto spolupráca, justičná spolupráca zamietnutá za určitých špeciálnych, e, z určitých špeciálnych dôvodov, to je jasné. Toto je na úvahe príslušného štátu, ale na druhej strane mm, sa budú sprostredkovať aj veľmi citlivé informácie, napríklad o bankových účtoch a ďalšie dôkazy, listené dôkazy, takže my <clears throat> sme museli poskytnúť také dostačujúce garancie Mm, a takisto druhá strana, predovšetkým čo sa týka týchto postupov. Ďalším charakteristickým znakom tejto dohody je skutočnosť, že sa <clears throat> bude vykonávať v tých členských štátoch, pre ktoré je zmysluplná. plná Takže je to komplementárna dohoda, to chcem počiarknúť. Japonsko je jedna z najdôležitejších hospodárskych mocností vo svete a táto dohoda mm, sa považuje za mimoriadne pozitívnu aj na japonskej strane a takisto aj na strane Európskej únie. Určite to má e, svoje odôvodnenie, aby sme podpísali dohodu s takýmito vlastnosťami. Samozrejme, treba povedať, že sa poskytuje určitá miera ochrany tak pre žiadateľa, ako aj dožiadajúceho, dožiadaného. Ja sa chcem poďakovať sekretariátu za jeho um, spoluprácu a ochotu, čo sa tohto dokumentu týka, podľa môjho názoru tu nie sú žiadne problémové body. Myslím si, že určite je preukázateľné, že jednotlivé články dohody nie sú sporné a e, netreba dlho čakať e, na podpis. Table. Ďakujem pekne. Ako som povedal, neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy nie je tu, žiad, nie sú žiadne pripomienky, ani komisia, ani poslanci sa nechcú vyjadriť, tak môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Nuž, ale vidím, že pán Bejc sa chce, sa chce vyjadriť. Pán predseda, vy ste povedali, že nie sú žiadne pripomienky. Ja by som sa chcel predsa len vyjadriť. No a toto je robené v Lisabonskej zmluve. No a ja by som chcel povedať, že a zopakovať, že to právo je nelegitímne, pretože to nedalo občanom právo na referendum. E, zúčastnili alebo uskutočnili sa dve referenda o ústavnej zmluve, ktoré ju zamietli. Lisabonská zmluva e, bola tiež zamietnutá, e, ktorá bola z 99% podobná ako ústavná zmluva, bola zamietnutá v referende. Nož a ostatní Európska únia, že vytvára zmluvy vlastne právomoci, to je absolútne demokraticky nelegitímne. A to som chcel len v tejto súvislosti poznamenať. Pán Baten, vy ste sa vyjadrili, ale, ale to tiež eh, nezastaví nás v hlasovaní. A hlasovanie v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá je účinná a platná a je záväzným právom pre celú EÚ. No a dáva Európskej únii možnosť uzatvárať medzinárodné zmluvy s ďalšími členskými, štát, alebo s členskými štátmi a členmi medzinárodného spoločenstva. Prvýkrát som rád, že máme dohodu s Japonskom v mene EÚ o takejto dôležitej otázke, aké sú, ako je trestnoprávna spolupráca. Takže prejdeme k hlasovaniu. Bude to teda jedno hlasovanie, Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 39 hlasov za, 2 proti. Správa bola prijatá. Ďakujem pekne za vašu prácu, pán Jakolino. Final vote. Final vote. Dobre, takže ešte záverečné hlasovanie. Zá, záverečné hlasovanie je otvorené. Now the vote is closed. Same result. Hlasovanie je ukončené s rovnakým výsledkom. Bolo to prijaté. We move to Point number seven. Agency for the operational management of... Ďalší bod. Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Spravodajcom je pán Koelho. A cieľom, ak, ak dovolíte, drahé kolegyne, kolegovia, v sále, prosím, zachovajte nízku hladinu hluku, aby sme mohli pokračovať. No a teraz e, budeme hovoriť o preskúmaniu, preskúmaniu návrhu správy a predložení stanoviska právnej služby EP a rozhodnutie o konečnom termíne na prekladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Takže v nasledujúcich minútach pán Coelho e, nás oboznámi so svojím návrhom správy o agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zástupcovia právnych služieb Európskeho parlamentu nám potom povedia niečo k otázke, ktorá bola položená. Ja vás upozorňujem, že právna služba Európskeho parlamentu sa pýtala, či zriadenie agentúry zodpovedný za SIS a Eurodac by malo byť založené na jednom alebo viacerých právnych nástrojoch s ohľadom na to, že niektoré členské štáty nie sú účastníkmi všetkých uvedených informačných systémov alebo všetkých aspektov týchto systémov. Španielské predsedníctvo sa môže tiež vyjadriť k tejto veci a Slovo dostane zástupca komisie. Keď chcú vystúpiť tak ako ďalší kolegovia, ktorí by sa chceli zúčastniť debaty. Takže pán Koejo, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, máme istý problém. Je tu vážny právny problém, ktorý sa týka týchto správ a doteraz predsedníctvo sa zúčastňuje zasadnutia s právnym servisom Rady, dve hlavné krajiny, Veľká Británia a Írsko. A oni, povedali, oni sa dozvedeli, že, že začneme sa zabrať týmto bodom o 11.15, takže myslím, že by sme mali na nich počkať, pretože inak nebudú môcť odpovedať na naše otázky a reagovať na naše pripomienky. No už dobre váš, vaše odporúčanie zvážime, aby sme odložili a posunuli tú debatu o tomto bode. No a Takže ja navrhujem, aby sme prerušili naše zasadnutie na 15 minút a potom uvidíme, ako budeme pokračovať. Takže stretíme sa tu o 15 minút.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

Dear colleagues, uh, Milé kolegyne, kolegovia, myslím, že je najvyšší čas, aby sme pokračovali. Takže prosím, zaujmite svoje miesta. Bod 7 je agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ako už predseda povedal, e, tak najskôr sa vyjadri náš kolega Carlos Coelho, ktorý nás uvedie a predstaví svoju prácu, správu, e, potom vystúpia pracovníci právnych služieb o tých aktuálnych otázkach, o tom, či zriadenie tejto agentúry ktorá zodpoveda za SIS 2 Euro, Eurodac, bude zodpovedná za e, tieto veci. A potom si vypočujeme predsedníctvo k týmto otázkam. No a potom, ak si to budú želať, dostanú slovo e, zástupcovia komisie. No a potom otvoríme diskusie o diskusiu návrhu správy. Takže, pán Kojo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sú tu dve dôležité otázky, ktoré sa týkajú tejto agentúry. Právny, právny problém a podstata. Myslím, že musíme rozdeliť túto diskusiu, pretože inak bude náročné sledovať všetky detaily. Takže ja momentálne navrhujem, aby teraz dostali dostali slovo zástupcové právnej služby parlamentu. Vypočuli sme si radu rady a ak budú chcieť, tak komisiu nuža. Prečo? E, pretože máme určité pochybnosti o tom, že Európska komisia e, sa rozhodla predlžiť jednu jednotnú e, iniciatívu. My hovoríme o tom, že agentúra bude kontrolovať rôzne systémy, kde práva účasti jednotlivých členských štátov sú rozdielne. Napríklad Veľká Británia ona sa nezúčastňuje na systéme VIS na SIS len e, v malých častiach. A Eurodaku sa zúčastňujú v plnej miere. Takže nachádzame sa vo veľmi zložitej situácii a je to tiež veľký právny problém, ktorý sa týka prijatia týchto iniciatív. Takže ja navrhujem, aby sme najskôr vyriešili ten právny problém, potom si vypočuli právne služby parlamentu a reakcie a, a rady a buď si budú žiadať komisiu. No a potom ja a, predstavím podstatnú moje správy a, a začneme s rozpravou. Takže najskôr dostanú slovo zástupcovia našich právnych služieb, aby nám zodpovedali túto otázku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za, tú, za príležitosť eh, predložiť stanovisko právneho eh, servisu o návrhu stanovisku k agentúre pre IT systémy, ktorá, ako povedal spravodajca, bude zodpovedať za riadne rôznych, eh, troch rôznych IT systémom SIS-2, VIS a systému Eurodac. No a tak, ako spravodajca povedal, právny rámec je skomplikovaný tou skutočnosťou, že nie všetky členské štáty sa zúčastňujú všetkých IT systémov alebo všetkých aspektov týchto systémov. Veľká Británia a Írsko plne participujú na Eurodaku, ale e, len šťastie na SIS-2 a vôbec nie na VIS. A to v súlade so svojou účasťou a participáciou na čínskom AKI. Ehm, otázka vaša znela, či by zredenie agentúry malo byť založené na jednom alebo viacerých právnych nástrojoch. Pozadie tohto prípadu je prípad pred súdnym dvorom, kde rada zamietla Veľkej Británii, aby sa zúčastňoval na, na nariadení, ktorým sa zriadilo, zriadila agentúra Frontex. Rada a to zamiedla z toho základu, že Veľká Británia neparticipuje na tom, aký, ktorý sa týka hraničných kontrol. E, e, Veľká Británia napadla rozhodnutie rady, no a súdny dvor povedal, že členské štáty sa nemôžu zúčastňovať na opatreniach na základe šengenského aky bez toho, aby tú časť šengenského aky prijali, e, na ktorom je to opatrenie založené napríklad, teda hraničné kontroly alebo vízová politika. Vo svojom návrhu komisia uviedla mnohé úvodné ustanovenia, ktoré vysvetľujú obmedzenia E, účasti Veľkej Británie a Írska, e, tak aby so všetkými rozsudkami to bolo e, zhodné. Napríklad 24 hovorí o tom, že Veľká Británia sa preto nezúčastňuje jeho prijatia a následne sa tam hovorí o tom, že Veľká Británia sa preto zúčastňuje jeho prijatia. A rovnaký problém je, existuje v súvislosti s Írskom. Tento, toto úvodné ustanovenie je teda rozporuplné. Buď sa na tom Veľká Británia aj Irsko zúčastňujú, alebo nie. Ak Veľká Británia príjmu uznesenie, tak príjmu tú časť šengenského aký, ktorú e, neprijali. No a e, takéto úvodné ustanovenie nestačí na zaistenie e, s rozsudkami ústavného súdu a prijatie nariadenie v tomto znení by vytvorilo právny, právnu neistotu. Ak by parlament to považoval za správne, môže zmeniť ten návrh na to, aby objasnil účasť Veľkej Británie a Írska. Avšak otázka, čím Veľká Británia a Írsko sa zúčastnia hlasovania celého textu, zostane neodpovedaná. No a rie- možné riešenie by bolo prijať oddelené právne nástroje. Okrem toho tiež chápem, že rada navrhuje ďalšie riešenie, ale to, respektíve vysvetlenie tohto riešenia už nechám na rade. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz si vypočujme zástupcov španielského predsedníctva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako ste mohli vyvodiť z vystúpenia právnych služieb parlamentu, nie je to ľahká téma. Mm, rade táto téma spôsobila veľa diskusí a problémov. Prišli sme neskôr aj na túto schôdzu preto, že sme sa tejto téme venovali konkrétnym členským štátom aj právnej službe rady. Nebudem tu hovoriť ako právnik, pretože sa necítim kompetentný a ak dovolíte riešenie alebo vysvetlenie možného riešenia, ktoré sa našlo v rade, tak poprosím, aby ho vyjadrila predstaviteľka našej právnej služby, ktorá je tu z, z generálneho sekretariatu právnych služieb. Nech sa páči. Um, good... Ďakujem veľmi pekne. Príjemné dopoludne všetkým želám. Ďakujem za to, že môžeme a teraz vyjadriť návrhy našich riešení, na ktorými sme sa zamýšľali na, na rade. No a skutočne my súhlasíme za, so stanoviskom právneho servisu Európskeho parlamentu, že sú určité komplikácie, ktoré sa týkajú participácie Veľkej Británie a Írska na návrhoch pre agentúry, pre informačné systémy z tých dôvodov, ktoré objasnili zástupcovia právnych služieb Európskeho parlamentu. A rovnako sme zvažovali e, možnosť rozdelenia návrhov, ale dospeli sme k záveru, že e, v mnohých častiach alebo viacerých častiach by to bolo veľmi náročné. A to z viacerých dôvodov, ale aj z praktických dôvodov. Ale ako vysvetlil práv, vysvetlila zástupkňa právnych služieb Európskeho parlamentu, tak skutočne e, je to otázka politického rozhodnutia. S ohľadom na to, ako najlepšie vyriešiť bez rozdelenia návrhu e, tento problém. Dospeli sme na rade k ďalšiemu riešeniu, ktorý je e, založený na článku 4 protokolu k šengenskému AKI. V súlade s článkom 4 protokolu šengenského AKI Veľká Británia a Írsko môžu v každom e, momente požiadať o participáciu v niektorých alebo všetkých ustanovení šengenského aky. Takže s ohľadom eh, na návrh o zrední agentúry si myslíme, že by, bolo, eh, že by to bolo možné, pretože je to skutočne veľmi špecifický eh, prípad, ktorý sa podobá na všetky ostatné prípady, kedy sa Veľká Británia alebo Írsko zúčastnú alebo nie, alebo šťastie, tak riešenie tohto problému by mohlo byť také, že Veľká Británia a Írsko by požiadali o participáciu v rámci príjmania návrhu na základe článku 4 šengenského protokolu. No a rada rozhodne o žiadosti jednomyselnosťou svojich členov. Alebo jednomyselným rozhodnutím svojich členov. No a aby to bolo jasné, bolo by to rozhodnutie rady, podobné ako rozhodnutie 2003-65, v rámci ktorého Veľká Británia požiadala o účasť na určitých uzneseniach šengenského aky a rada dala povolenie Veľkej Británii zúčastňovať sa. Takže toto by bolo rovnaké riešenie. No a dosiahli by sme týmto riešením to, že Veľká Británia a Írsko by sa mohli e, zúčastňovať e, príjmania, príjmania nariadenia o zriadení agentúry pre informačné systémy. My už sme informovali Veľkú Britániu a Írsko. No a doteraz sa Veľká Británia zareagovala pozitívne a potvrdila, že Veľká Británia rade predloží túto žiadosť participovať na príjmaní celého nariadenia v súčasnosti Írsko stále zvažuje tú žiadosť. No a keď dostaneme žiadosť od jednej alebo z oboch krajín, tak potom rada bude musieť rozhodnúť a bude musieť autorizovať obidve krajiny a zúčastňovať sa na príjmaní toho nariadenia. A to podľa nášho, nášho názoru bude veľmi dobré riešenie správneho hľadiska tohto problému, bez toho, aby sme museli rozdielovať ten návrh. Takže návrh o administratíve a zriadení agentúry by zostal v nezmenenej podobe. Úvodné ustanovenia by boli prijaté riešenia, ale vyhli by sme sa právnym problémom, ktoré vyplývajú z rozsudkov Ústavného súdu. Ďakujem pekne. A teraz sa, sa spýtam či by zastupcovia komisie sa chceli vyjadriť. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja myslím, že toto je jeden z prípadov, keď všetci súhlasia, súhlasíme s tými skutočnosťami a domienkami, avšak všetci majú rôzne riešenia. No, tak ako stanovisko Európskeho parlamentu a rady, alebo právnych služieb rady a parlamentu, komisia tiež uznáva, že toto je veľmi komplexná, e, komplexná problematika. Je to taký hybridný akt. Komisia to vôbec nepopiera. Ale sú tu precedenty hybridných aktov, e, kde sme sa s takou variabilnou uh, geometriou vyrovnali s tými hybridnými aktami. No a komisia pri preskúmaní všetkých elementov dospela k záveru, že udržanie jedného e, textu, samozrejme s, pri, s vysvetleniami a volaniami, a rôzna účasť e, tých členských štátov, tých dotknutých, e, v tých častiach, ktoré sú časťou jedného aktu, tak jednotný alebo jeden eh, akt, jeden právny akt by bol lepšou, eh, lepším možnosťou, pretože sme presvedčení o tom, že rozdeľovanie alebo rozdelenie na dve časti by išlo proti zásade lepšieho riadenia. A rovnako to ide proti zásade toho, o čo sme sa snažili, čo sme sa snažili dosiahnuť Lisabonskou zmluvou zmenami právnych aktov alebo legislatívnych aktov, ktoré pripravujeme. No a súčasne z takého hľadiska podstaty treba tiež sa dívať pragmaticky na rozdelenie tohto aktu, pretože ak by sme to urobili, tá hybridná konštrukcia by zostala zachovaná, pretože najkomplexnejšie časti tej variabilnej geometrii, aby sme oddelili e, časti VIS alebo Eurodac, kde je všetko jasné, tak v prípade SIS-2, kde je tá variabilná geometria e, veľmi zložitá, tak stále by sme e, ne, nevyriešili ten problém ktorý by ostal zachovaný, ale súčasne by existovalo viacero eh, právnych aktov a komplexnejšia právna eh, no, norma rámec. Komisia navrhuje preto jeden právny akt, a to kvôli tomu, že to znenie, ktoré sme si zvolili, a ja by som chcel všetkých vyznať, vyzvať na eh, detálne prečítanie úvodných ustanovení 24 a 25, nie len to, čo citoval, citovali, citoval právny, právny servis parlamentu, pretože tam hovoríme, že to nebude, alebo že Veľká Británia a Írsko sa nebudú zúčastňovať prijatia, ale hovoríme, že v rozsahu akom a tam je to e, rozlíšenie, ako by sa tento text aplikoval na Veľkú Britániu, Írsko a Dánsko a ako by bolo pritom zohľadnená ich participácia v súlade s právnym základom každého informačného systému. Okrem toho, no a na tomto mieste no, určite veľmi radi a ešte zapracujeme na jasnejšom e, znení. Takže je tu ďalšia otázka, otázka nejakej férovosti. tiež treba povedať, že Dánsko, Írsko a Veľká Británia prispievajú finančne na chod týchto agentúr ako všetky ostatné štáty. No a tá skutočnosti, že oni sa zúčastňujú niektorých systémov a tá agentúra bude riadiť tieto systémy, im dáva právo hlasovať o týchto agentúrach, ako aj napriek tomu, ako sa hovorí v preambule, je to bez ohľadu na to, ako sa budú zúčastňovať hlasovania alebo života e, toho riadenia systémov, ktorých nebudú súčasťou, keď sa spustí fungovanie agentúry. Avšak eh, zaznamenali sme si tie riešenia, ktoré navrhli právne servisy Rady a parlamentu a treba nájsť čo najspraktickejšie riešenie. My chápeme, že to sú všetko veľmi horúce novinky, čo sa týka stanoviska Veľkej Británie a Írska. Takže budeme sa zaoberať tým, ako sa tieto možnosti budú stabilizovať a samozrejme, budeme sa spolu s radou a parlamentom nájsť to optimálne riešenie. Ďakujem pekne, pán Tudorake. A teraz Carlos, slovo máš ty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval právnej službe za stanoviská, ktoré e, tu predniesli a som veľmi rád, že v rade našli riešenie na to, ako by sa tento právny problém dal vyriešiť. Ja dúfam, že Írsko sa bude môcť zapojiť a rovnako aj Veľká Británia a že budeme môcť túto správu o agentúre prediskutovať. Navrhol by som aj časový harmonograf. Mali by sme si stanoviť 12. júl ako konečný dátum na predkladanie pozmenujúcich návrhov Myslím, že správa už bola preložená do všetkých jazykov ak dovolíte, tak by som sa dotkol 8 krátkých bodov. Poprvé, prečo vôbec takúto agentúru potrebujeme? Potrebujeme ju na to, pretože nemáme žiadne iné riešenie a parlament sám si už formálne vyžiadal vytvorenie takejto agentúry. Myslíme si, že túto kompetenciu by sme nemali e, dať komisii. A aj komisia sama hovorí, že nemá možnosti to robiť. A nebolo by to ani riešením, pretože parlament by nemal demokratickú kontrolu a my jednoducho tú agentúru nemôžeme vytvárať ako by to bola Európska agentúra. To by bolo najlepšie riešenie. Po druhé, pokiaľ ide o nové systémy, myslím si, že ak táto agentúra bude zodpovedná za nové systémy, tak to musí byť ošetrené tými legálnymi nástrojmi, spolurozhodovaním medzi radou a parlamentom a musíme to aj jasne zadefinovať v texte. A po tretie, musíme vyjasniť, aké by boli ciele a úlohy tejto agentúry. Po, čtvr- eh, po štvrté, pilotné projekty bolo by rozumné, aby sme zabránili tomu, aby sa aby sa neustále rozširovali právomoci tejto agentúry. V tomto zmysle som predložila aj pozmenujúce návrhy. A teraz sídlo tejto agentúry, to je bod číslo 5. Viete, že sú tu dva návrhy, jeden z Estónska, druhý z Francúzska. Z právneho hľadiska to vidíme tak, že parlament môže rozhodovať na rovnakej rozhodovacej úrovni ako rada, ale uvedomujeme si, že tu je určitá tradícia nájsť riešenie v rade a my to nechceme nejakým spôsobom narušovať. Ak rada príde s dobrým riešením, tak si myslím, nebolo vhodné, aby to parlament napadal. Ale tiež by sme mali stanoviť nejaké podmienky, nejaké parametre, ktorými by sme to riešenie predurčili a pomôžeme rade v rozhodovacom postupe. Preto navrhujem niektoré pozmenujúce návrhy. A myslím, že by sme mali lepšie stanoviť tie podmienky a ten šiestý bod. Komunikačná infraštruktúra. Nie som proti tomu že by mm, malo dochádzať k outsourcingu, áno, ale mali by sme si stanoviť také podmienky, na základe ktorých môže nejaká externá inštitúcia tieto služby zaisťovať. Bod číslo 7. členovia dozornej rady a hlasovacie právo. Určite všetci viete, sú rôzne hlasovacie systémy a práva v rôznych systémoch. Ak niektorá krajina nie je viazaná alebo ak ten právny nástroj nie je záväzný pre túto krajinu, tak táto krajina by nemala mať pravdostávať dostávať tie utajované, klasifikované informácie. Nemala by byť ani v tom procese rozhodovania. Účastnícke práva a hlasovacie práva by mali odrážať účasť v systému toho konkrétneho členského štátu. My si myslíme, že predseda tejto agentúry by sa mal vybrať medzi členskými štátmi, ktoré plne aplikujú všetky nástroje, ktoré sú riadené touto agentúrou. Nedávalo by vôbec zmysel, keby to bol niekto členského štátu, ktorý je zapojený len do jednej časti tohto systému. A posledný bod – ochrana údajov a demokratická kontrola. Tu som navrhol niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby sme zvýšili ochranu údajov a demokratickú kontrolu. Ja dúfam, že mi kolegovia pomôžu a tiež predložia pozmenujúce návrhy. Majú na to čas do 12. júla. A to tak, aby sme vo výbore mohli v septembri o tom diskutovať a hlasovať. Ďakujem, pán Ja, Bolo to veľmi jasné. A teraz môžeme prediskutovať tento bod. Sú tu dve žiadosti o slovo ako prvý pán Albrecht. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, chcem sa poďakovať aj Karlosovi Koeliovi. Tie pozňovacie návrhy sú veľmi dobré a to viem oceniť, aj keď som ja sám um, som, som, môj postoj teda voči centralizovaným eh, štruktúram je skôr kritický, ale napriek tomu si myslím, že um, je možné počiarknúť, že tie pozitívne eh, postoja, eh, čo sa týka internej, čo sa týka interoperability databázy, že tieto sú veľmi dôležité. Ja by som chcel takisto počiarknúť, že parlament v budúcnosti musí um, zostať uh, v aktuálnom stave, v, v dianí. Nie je to len vec, ktorá zomrie po jednom dni a musíme si vytvárať príslušné štruktúry tak, aby sme sa otvorili interoperabilite uh, pre Európsky parlament je to absolútne zásadné, um, zásadného významu, významu, aby sme um, si my tieto mechanizmy na ochranu dát um, zabezpečili. Vidíme, aké nebezpečenstva môžu vyplynúť zo zlúčenia databáz, ktoré boli zriadené za istým účelom. Um, ktoré nemajú nič do očinenia s tými dôvodmi a s tým odvodením, ktorý, uh, máme, uh, ktorý máme my. Čo sa týka interoperability, myslím si, že pre parlament to je mimoriadne dôležité a pokiaľ by sme tu nedostali jasné ubezpečenie, je pre mňa absolútne jasné, že pre celý parlament ako taký to bude mimoriadne ne, príjemné toto znášať. Ďakujem, pani Latford. Ďakujem, pani predsednička. Ja mm, sa chcem pripojiť názoru pána Albrechta, čo sa týka úlohy tohto výboru, pretože náš výbor má skutočne túto úlohu pán Coelho to aj na, nie som načetol. My jednoducho nemôžeme jednoducho databázy a zlúčiť, ale je ich eh, potrebné interoperabilne prepojiť. Nemáme dôvod, prečo by sme mali teraz naštartovať tento domino efekt a uh, Myslíme si, že by nebolo vhodné eh, zrušiť eh, hranice ochrany dát medzi jednotlivými databázami. Ja dôverujem pánovi Koelovi, pretože on v tejto oblasti pracoval veľmi dlho a urobil veľmi veľa aj v oblasti šengenského informačného systému, ale mali by sme to skutočne stále počiarkovať, že potrebujeme veľmi presné uh, ustanovenia tak, aby sme opatrne zaobchádzali s údajmi, ktoré sú tu k dispozícii a s tým základným, e, e, s tým právnym základom, na základ ktorého pracujeme. Ja si myslím, že my sme od právnych služieb počuli aj niečo, čo povedala komisia, ale keď si ak, ak som teda pochopila Karolsa Kurelia správne, tak on je ochotný um, na tom ešte pracovať pred, a je ochotný ešte logicky analyzovať výsledky analýzy právnych služieb a samozrejme je to jasné, že nezúčastnené krajiny nemôžu prekračovať svoje právne uh, právne um, kompetencie pri uh, prístupe uh, k šengenskému systému. Samozrejme, toto isté platí aj pre tých, ktorí nie sú zúčastnení na Eurodaku. V minulosti som bola v mojej krajine v opozícii Mm, teraz je moja, mm, moja strana vo vládnej koalícii, ale to neznamená, že som zmenila svoj názor, pretože keď to chceme eh, keď to chceme brániť pred eh, súdnym dvorom, tak eh, aj čo sa týka Frontexu a pasových otázok a prístupu k, týchto, k týmto informáciám, tak tu už máme rôzne rozhodnutia a rozsudky súdnych dvorov, ktoré musia byť zohľadnené. Takže aj Spodné kráľovstvo sa pokusilo celé toto nejakým spôsobom postihnúť a vymedziť a um, už tým spôsobom to zlepšiť. Ale ja podporujem aj to, čo povedala komisia. Ja dúfam, že sa nám podarí toto osvetliť, že budeme mať taký jednotný celkový prístup s najrôznejšími ustanoveniami, ktoré však budú jasné a transparentné a ktoré pre toho normálneho čitateľa nebudú nezrozumiteľné. My sme predtým mali takú e, štruktúru tých pilierov a jeden pozitívny aspekt Lisabonu je takisto, že máme takú spoločnú štruktúru, tak aby sme mali aj lepšiu reguláciu že sa to celé stáva jasnejšie a čitateľnejšie. Ale samozrejme je dôležité, aby um, boli aj jednotlivé ustanovenia um, jasné a projekty, aby boli uh, čitateľné. Um, chcem povedať ešte spravodajcovi, že ten precízne, detálna, precízna detálna práca uh, um, a jasnosť nemusia byť koncepty, ktoré si odporujú. Ja dúfam, že sa nám to podarí, že budeme môcť rešpektovať jednotlivé hranice a že budeme môcť v rámci našich možných uh, aj ochranných, povedzme, ustanovení uh, na tom dopracovať. Moje také posledné želanie by bolo, aby krajiny, ktoré sa tomu bránia, aby sa uh, jednej um, aby sa raz do toho zapojili, ale to zostane zrejme len môjim želaním. Ďakujem veľmi pekne, Sara Latford. A možno ešte právna služba rady k tomu, čo bolo povedané. Len som chcel povedať, že pre španielské predsedníctvo po tom, čo či už dobre alebo zle viedol prácu v tejto téme, ktorá začala za švedského predsedníctva, tak sme radi, že už vidíme, že na horizonte vidíme istú možnú zhodu v rade, v pracovných skupinách. Je tam isté percento, veľmi silné percento podpory a parlament by nemusel veľmi nastojiť na určitých bodoch, ktoré veľmi majstrovsky opísal pán Coelho. Rada na tých bodoch pracovala a vo väčšine prípadov sa už našla dohoda, alebo sa pracuje na tom na politickej úrovni. Pán spravodajca tiež spolupracuje, aby sa táto politická zhoda dostala alebo dosiahla. Tým poslancom, ktorí vystúpili, by som zo strany španielského predsedníctva rady vyjadril tie maximálne záruky, že pri vytváraní agentúry ani zďaleka nikto nechce podkopať právne základy každého informačného systému. To, čo treba regulovať a upravovať, podmienky prístupu a tak ďalej, tie budú vždy vychádzať zo zákonných textov, či už to platí pre pilotné projekty, budúce systémy a tak ďalej. či sa tá agentúra bude musieť venovať novému systému a či bude vychádzať z nejakého nového právneho základu. To je zakotvené vo všetkých textoch a veľmi jasne sa to spomenulo aj vo všetkých pracovných skupinách, takže je tu záruka, že a je to záruka, ktorú španielské predsedníctvo tomuto výboru potvrdzuje. Ďakujem. pekne, teraz komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že opäť dostáva slovo. Už najskôr by som chcel poďakovať spravodajcovi za jeho správu a konštruktívnu prácu. No skutočne, keď si pozrieme všetky pozmenujúce návrhy, tak veľká väčšina z nich je pre komisiu priateľná buď v súčasnom znení, alebo e, skutočne malými úpravami. A je, jedným z príkladov je, že vítame odporúčania o procesoch vymenovávania výkonného riaditeľa, ale je mnoho ďalších príkladov, ktorých sme presvedčení, že uh, tie zmeny v súčasnom znení budú len minimálne. No avšak sú ešte isté veci, v ktorých máme obavy e, zo znenia uvedeného v správe. A budem sa aj snažiť čo najrychlejšie v rámci v tejto chvíli objasniť. Poprvé, je to infraštruktúra. Sme radi, že to má väčšiu viditeľnosť. Je to aspekt riadenia systémov, to je úplne jasné, čo je tiež uvedené v právnom základe. No a preto osobitné uvedenie v texte len posilňuje a objasňuje úlohy agentúry. Avšak aj napriek tomu, a teraz mám na mysli hlavne pozmúci na 14, myslíme, že detailné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto pozmeňujúcom návrhu, prekračujú rámec potreb tohto textu pretože už existuje právny základ pre každý zo systémov SIS, VIS aj Eurodac. Sú stanovené jasné podmienky pre bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry siete a tieto podmienky, ako som už povedal, už existujú a podľa nášho názoru nie je dôvod na to, aby sme ich v rámci tohto textu ešte doplňali. Okrem toho, kompetencie a zodpovednosť tak zmluvná bezpečnostná systému bude e, stále vecou komisie. No a preto a toto teda vyplýva aj napríklad správneho základu SIS-2. Preto uvádzanie v tomto texte e, o zradení agentúry a podmienky bezpečnosti komunikačnej infraštruktúry by bolo proti tým zodpovednostiam a kompetenciám, ktoré sú zdôraznené už v tom právnom základe, ktorý bude, budú to stále právomoci komisie. No a ďalej ešte sú určité detaily o tom, ako boli formulované tieto návrhy a myslíme, že to ide e, tým smerom definície tendrových špecifikácií a myslíme, že to nepatrí do právneho aktu. Bude to musieť byť riešené v zmluvných postupoch a komisia bude za ne aj naďalej zodpovedná, ako som povedal. No a ďalej k ďalším veciam, o ktorých by sme sa chceli vyjadriť, tak eh, ja by som napríklad eh, niečo povedal k pozmeňujúcu na 24, čo sa týka členstva riadiaceho grémia. Eh, navrhujeme dvoch členov namiesto jedného a to kvôli tomu, lebo komisia v tejto agentúre má úlohu, ktorá prekračuje inštitucionálnu úlohu, ktorú má zvyčajne komisia v riadiacich eh, grémiach. Súvisí to s komunikačnou infraštruktúrou. No a z týchto dôvodov myslíme, že komisia eh, by nemala mať len to typické jedno kreslo alebo jedno miesto jedného zástupcu a my teda podporujeme eh, návrh dvoch zástupcov komisie. Čo sa týka prístupu komisie, teda prístupu k dokumentov pre štáty, ktoré nie sú alebo neparticipujú na tých systémoch, to sú to e, návrhy 1337. E, Nož, treba tu rešpektovať určite variabilnú geometriu a účasť v systémoch, ale prístup k dokumentov, dokumentom sa neriadi rovnakou logikou, pretože aj keď nehlasujú, tak všetky členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na agentúre, mali mať prístup k informáciám a k dokumentom, aj keď o nich nebudú aktívne hlasovať ak si tiež myslíme, že väčšina otázok bude mm, medzinárodná, pretože aktivity, ktorým sa bude venovať agentúra, súvisia s riadením e, systému ako takých, čiže bude veľmi náročné oddelovať ako by jeden členský štát mohol vidieť len nejakú časť dokumentu ako iný Ehm, takže myslíme, že zákaz prístupu k dokumentom by nebol dobrý. Čo sa týka poradných skupín, veľmi stručne, myslíme, že dôvod existencie je kvôli tomu, aby v rámci každého systému mohli vstupovať externí odborníci. No preto navrhujeme text na, na možnosti zriadňovania poradných skupín ehm, v závislosti od existencii ďalších informačných systémov. A to chceme zohľadnené v texte. No a čo sa týka zverejňovania výberových konaní na výkonách riaditeľa, spravodajca navrhuje, aby to bolo zverejnené po prvom zasadnutí riadiaceho grémia než my sme proti tomu, pretože v záujme e, rýchlejšieho zriadenia, e, zriadenia a fungovania agentúry je zverejnenie e, tendera na obsadenie, na obsadenie funkcie vhodné urobiť aj pred prvým zasadnutím riadiacieho krémia. No a čo sa týka hlasovacích práv asociovaných krajín, tak diskusie eh, na pracovnej skupine na rade išli tým smerom a my sme chceli, aby hlasovacie práva a otázky hlasovacích práv sa riešili vtedy, keď asociované krajiny budú riešiť otázku participácie v agentúre. No a preto eh, sme zámerne neuviedli slovo hlasovacie práva v tom článku alebo v texte pretože ak by to tam bolo uvedené, tak by to implikovalo, že budú mať právo diskutovať o hlasovacích právach. Avšak to myslíme, že by malo ostať na bilaterálnych rokovaniach, keď sa asociované krajiny budú, budú rokovať o svojich hlasovacích párach, právach. No a v neposlednom rade interoperabilita, e, o tom už hovorili niektorí poslanci tohto výboru a ja by som chcel len povedať, že to je vec, ktorou sa komisia vždy veľmi pozorne zaoberala. No a právny základ každého zo systémov jasne vytvára limity pre tieto otázky. Je to tiež vec, ktorú agentúra nemôže príjmať sama, vykonávať sama nejaké funkcie, a, a členské štáty budú hovoriť vlastne, aké nástroje sa budú používať a vždy budú vznikať nové systémy alebo nové príležitosti na vytváranie interoperability. Bude to o tom rozhodovať sa v spolurozhodovaní. Parlament a členské štáty budú rozhodovať v každom prípade. Tak preto si myslíme, že právny základ musí vytvoriť limitácie. No a súčasne, v súčasnosti vytvárajú všetky limitácie a záruky e, e, pre dobré fungovanie agentúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, správodajca. By sa chcel ešte vyjadriť. Samozrejme, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne e, za milé slova mojich kolegov, predsedníctva a komisie. No a ja by som chcel pripomenúť, že ja keď som predkladal návrh mojej správy, tak som to urobil po diskusiách s tieňovými spravodajcami. Takže sú tu mnohé pripomienky, nielen moje. Oni sú ale výsledkom tej správy, tej veľmi dobrej správy s tieňovými spravodajcami. Ja ďakujem za ich príspevky. No a preto tie obavy pána Halberta, čo sa týka interoperability, sú vyriešené v pozmeňujúcom návrhu 9, v rámci ktorého predpokladám, zakázať eh, interoperabilitu medzi týmito systémami. Ja súhlasím s pripomienkami pani Latford a pána Alberta, no a čo sa týka pripomienok eh, komisie, nebudem sa vyjadrovať ku všetkým. Ja sa im budem venovať a eh, zvážim tie argumenty ale dovolte mi vyjadriť sa aspoň k trom alebo štyrom. Poprvé, pozmeňujúci návrh 14. Ja chápem argumenty komisie, že zachádzame do detailov eh, podmienok článku 14. Ale máme na to dôvody. Nás eh, máme veľké obavy o bezpečnosť týchto sietí. Ja som položil otázku Európskej komisii o S-tester a čakám na odpoveď, pretože e, vieme, že sú tu veľmi znepokojivé novinky, ktoré sa týkajú tohto systému. Napríklad v Káhire v Egypte je úrad, kde sú prístupné všetky informácie, kde všetci zamestnanci majú vo vreckách mnoho informácií. o mailových adresách, internetových protokoloch, prístupových bodoch a tak ďalej o členských štátoch, pretože sme robili outsourcing s Európskou spoločnosťou a tí zriadili svoj úrad v Egypte. No a mňa veľmi znepokojujú znepokojujú podmienky. V Bratislave, pokiaľ viem, podmienky bezpečnosti budovy, kde tie služby pracujú, nie je dostatočná. No a my máme skutočné obavy o STST. Ja čakám na odpoveď Európskej komisie. No a ja by som uprednostnil záruky A komisia hovorí, že tieto záruky by nemali byť v právnom texte. Ale my ako zákonodavcovia máme právo rozhodovať o tom, čo v texte bude a nie. Rada a, uh, parlament rozhodujú o tom, čo bude zákonom. A ak, ak máme obavy o bezpečnosť a strach z toho, ako veci fungujú, mali by sme mať právne ustanovenia, aby sme riešili a predchádzali problémom. Ďalšia vec. Prístup k dokumentom 36 a 37. Ja nechápem, prečo prístup k dokumentom by mali mať členské štáty, keď nie sú keď neparticipujú v plnej miere na týchto systémoch. Chápem, že existujú horizontálne do- dokumenty. To znamená, že sa týkajú riadenia agentúry ako takej. Takže to sú dokumenty, ktoré nemôžeme nejak rozdeliť. Ale sú určite dokumenty o každom systéme. No a podľa môjho názoru prístup k týmto informáciám by mali dostávať len tie členské štáty, ktoré participujú na týchto systémoch a k tým poradným skupinám. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, tak poradné skupiny sa predpokladajú o nových systémoch. Takže keď tvrdím, že nové systémy by mala správovať agentúra právnymi nástrojmi, tak eh, keď schválujeme právny nástroj, by sme mali riešiť problém poradných skupín. To znamená, že ak budeme vytvárať niečo ako Európsky PNR a agentúram dáme právo v zákone niečo to robiť, tak eh, v zákone, kde sme rozhodli o tom, že agentúry budú mať PNR, tak by sme mali povedať aj poradným skupinám, že to potrebujeme, alebo ich potrebujeme, na to, aby sme vyriešili tieto otázky. Takže, pani predsedníčka, na záver by som chcel povedať, že ja som ochotný spolupracovať s Európskou komisiou na eh, mnohých ďalších detailoch, ale potrebujem ďalšie príspevky, čo sa týkajú napríklad predstavenstva, riaditeľa a tak ďalej. V každom prípade si myslím, že by sme mali žiadať agentúru ktorá rieši problémy, ktoré máme. No a ten problém, ktorý máme, je, že potrebujeme agentúru na riadenie týchto databáz s dobrou úrovňou ochrany údajov, kvality údajov, ktorá bude pracovať efektívne a účinne. No a dúfam, že sa nám podariť, podarí predložiť úplne ten najlepší zákon na to, aby sme zaistili tie najlepšie riešenia. A opätovne ďakujem Európskej komisii za to, že podporila môj návrh, pretože to o to Európsky parlament e, komisiu žiadal. Ďakujem pekne, Carlos. Kolia. Teraz uzavrieme tento bod nášho programu. E, Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. júla 12.00. No tým sa dostávame e, našim dvom posledným bodom dnešného programu, alebo programu dnešného dopoludňa. To je spoločná rozprava o dohodov medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení vydávania víz a dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným e, pobytom Spravodajkyňou v obidvoch prípadoch je pani Natália Grisbeck a skutočne z uvedené tejto problematiky eh, rozhodnutie eh, rokovať o tejto problematiky bola prijatá na rade v roku 2008. Rokovania prebiehali v roku 2009 a tie dve eh, dohody boli spustené v roku 2009, dohoda o zjednodušení vízového styku e, bola podpísaná radou 16. júna. O readmisii zatiaľ dohoda podpísaná nebola, pretože Veľká Británia a Irsko majú 3 mesiace e, na podpis. No a teraz zostane slovo komisia. aby nás uviedla do problematiky. potom dostane slovo dostanú slovo zástupcovia rady a potom nasleduje debata. Takže ako prvý, ako prvá dostáva slovo komisia. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako ste správne povedali, signál na otvorenie rokovania pre tieto dohody dala rada Výnimočná rada 1. septembra roku 2008 na základe vážnej krízy, ktorú určite všetci ešte máme v pamäti. Šéfovia vlád a štátov chceli gruzínskému ľudu vyslať silný signál, Solidarity EÚ, hlavne okrem iných iniciatív, hlavne v oblasti uľahčenia mobility osôb a osobných kontaktov. A to je dôvod, prečo sme boli vyzvaní, aby sme začali s rokovaním Pani predsedajúca si určite spomenie, tieto rokovania boli relatívne rýchle, keďže sme z rady v oktobri 2008 dostali to povolenie na rokovanie. Potrebovali sme menej ako jeden rok, aby sme sa dostali na koniec cesty s našimi gruzinskými partnermi. Dohoda o uľahčovaní víz alebo readmisná dohoda. Obe sú blízke tomu, čo je súčasná modelová štandardná forma pre EÚ. Pokiaľ ide o uľahčenie vízového systému do Schengenu, umožní štátnym príslušníkom Gruzínska niekoľko uľahčení, napríklad maximálny termín alebo maximálna doba na vydanie víza 10 dní. Pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa znížili zo 60 na 35 eur, dokonca môžu byť bezplatné pre určité kategórie možných cestujúcich, či už pôjde o študentov, novinárov alebo o osoby e, pracujúce na vedeckom, kultúrnom, umeleckom projekte, alebo ak by išlo dôchodcov alebo postihnutých. Rovnaké kategórie e, cestujúcich budú tiež využívať aj ďalšie uľahčenia, hlavne pokiaľ ide o, o zjednodušenie alebo zmenšený počet dokumentov, ktoré musia predložiť pri žiadosti alebo možnosti dostať viacnásobné vstupné vízu. Takže možnosť dosiahnuť dohody, alebo teda pokiaľ ide o možné, možný počet žiadostí, je tu, hovoríme asi o 60 tisícoch cestujúcich ročne z Gruzínska, ktorí žiadajú šengenské vízum, aby cestovali do členských štátov EÚ a teda aby cestovali do šengenského priestoru, ale cieľom je, ako som hovoril, tým, že im dáme túto možnosť mobility, aby e, sa toto číslo cestujúcich v budúcnosti zväčšilo. Ako v iných prípadoch, dohoda uvažuje o výnimky vízovej povinnosti pre nositeľov diplomatických pasov, čo by malo uľahčiť oficiálne kontakty medzi gruzinskými orgánmi EÚ a členskými štátmi. Tiež je zaujímavé poukázať na to, že po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy táto dohoda uľahčenia vízovej povinnosti bude prvá dohoda kde Európsky parlament bude mať možnosť vyjadriť svoje potvrdenie alebo schválenie eh, v rámci tohto postupu. Tak ako to býva vždy v prípade stratégie EÚ, táto dohoda ide ruka v ruke s readmisnou dohodou Ide o štandardný model dohody, ktorá je veľmi blízka k readmisným dohodám, ktoré sme vyrokovali a podpísali s niektorými tretimi krajinami. Aplikuje sa nielen na štátnych príslušníkov Gruzínska, ktorí e, sú v pobyte, alebo pre všetkých štátnych príslušníkov tretich krajín, kde je možné určiť, že istým spôsobom tranzitovali v Gruzínsku skôr, než sa dostali do neregulárneho do postavenia v niektorom členskom štáte EÚ. Tam máme určité možnosti, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dopad tejto zmluvy. Posledné štatistiky sú z roku 2007 a približne 4800 gruzínskych štátnych príslušníkov bolo nejakým spôsobom identifikovaných, e, že teda boli e, v nelegálnom pobyte za nelegálnych podmienok v niektorom členských štátov EÚ. Oblasť readmisných dohod je známejšia, je to druhá dohoda tohto typu po dohode s Pakistanom a tu sa tiež bude aplikovať postup e, schválenia Európskeho parlamentu. Sú tam aj tie ochranné klauzuly a ustanovenia, a na ktoré je parlament veľmi pozorný, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré sa vymieňajú v rámci týchto dohôd, alebo tiež pokiaľ ide o rešpektovanie tej zmluvy e, povinnosti, ktoré vyplývajú z nástrojov medzinárodného práva, predovšetkým v oblasti ľudských práv. Zdôrazňujem to tu preto, pretože Gruzínsko e, v 99. roku podpísalo Ženevský dohovor z 51. roku o ochrane utečencov tak to sú dve e, dohody, ktoré teraz predkladáme na vaše schválenie. Samozrejme, gruzínska strana, gruzínska vláda a gruzínske obyvateľstvo veľmi očakávajú tieto dohody, pretože by boli svedectvom skutočne toho reálneho, tej reálnej solidarity, hmatateľnej solidarity zo strany EÚ Očakávam tiež samozrejme aj e, predsedníctvo e, sa vyjadrí pozitívne e, k týmto dohodom, dohodám a očakávame, že čím skôr sa pozitívne vyjadrí aj Európsky parlament. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva zástupca španielského predsedníctva. Gracias, señora presidenta. Eh... Ďakujem pani predsedajúca k radmisnej dohode Európska komisia to detailne vysvetlila. Ja by som len zdôraznil, že sme spokojní s výsledkami rokovania. Nikdy nie je jednoduché vyrokovať readmisiu s treťou krajinou. Komisia urobila dobrú prácu. Požiadame parlament čoskoro o súhlas aby sme mohli ratifiko- ratifikovať túto dohodu. Obsah tejto zmluvy alebo jej text by sme mohli nazvať ako klasický modelový. A snažili sme sa samozrejme rešpektovať ženevský dohovor, a všetky ostatné medzinárodné dohovory a my v rade sme veľmi spokojní s týmto textom. Rada ešte nepodpísala a nežiadali sme ani o schválenie od parlamentu, pretože očakávame splnenie určitej klauzuly od Irska a Veľskej Británie. Tieto krajiny majú trojmesačné obdobie aby ratifikovali svoju, svoje želanie účastniť sa e, tohto procesu readmisnej dohody a teda my očakávame ich odpoveď. Na rozdiel od toho uľahčenia vizovej povinnosti, tam to nebolo potrebné. Opakujem, že sme spokojní s obsahom tejto dohody a boli by sme radi, keby ju podporil aj parlament. Pokiaľ ide o uľahčenie vízového režimu, ak dovolíte, bol by som radšej, keby e, vysvetlil túto tému môj kolega, ktorý sa špeciálne venuje tejto téme. Už nemám veľmi čo dodať. Možno by som mohol povedať, že nejde striktne o vízovú tému, ale závery mimoriadnej rady z 2. septembra 2008, tak tam sa spomínal kontext posilnenia vzťahov s Gruzinskom v oblasti voľného obchodu a táto oblasť bude pod kapitulou asociačnej dohody, ktorá sa začne rokovať e, v júli tohto roka spolu s ďalšími asociačnými dohodami, s ďalšími juhokaukaskými krajinami Arménskom a Azerbajdžanom. Hoci v prípade Azerbajdžanu, keďže nie je členom VTO, tak tam nie je možné vyrokovať e, tú možnosť dohody o voľnom obchode. To je všetko, čo som chcel dodať. Ďakujem pekne a teraz dostávajú slovo poslanci Európskeho parlamentu ako prvý. Ako prvá pani správdajkynia, pani Griesbeck, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia. Skôr než poďakujem za veľmi jasné slova komisii aj rade, o týchto dvoch dohodách. Boli to úvodné slova a zároveň aj záverečné, mám pocit, pretože s kolegami možno diskutovať o modalitách, ale nebudem vysvetľovať technické detaily dohod. Je to veľmi zaujímavá etapa, v ktorej sa nachádzame taká historická, ale aj technická, logická, inštitucionálna. E, je e, to novátorské, tak ako to povedal predstaviteľ komisie aj rady. Pokiaľ ide o opozíciu parlamentu, je to nové v tom zmysle, že je tu jasná vôľa priblíženia sa alebo utuženia vzťahov s Gruzínskom a to bolo vyjadrené aj viacerými veľkými politickými aktami, pristúpením do Rady Európy vo VTO, partnerskými dohodami z EÚ, aj tiež e, pokiaľ ide o to veľmi vážne kritické obdobie pre Gruzincov aj pre EÚ, kedy došlo k invázii rujských vojsk do Južného Osetinská Abcházska e, v auguste 2008 čo mohlo tiež aj istým spôsobom ovplyvniť veľké akty v oblasti politiky susedstva v EÚ, ale veľmi rýchlo EÚ prišla s rozhodnutím a tým silným signálom rady na jeseň v roku 2008 otvoriť rokovania s Gruzínskom. Je to celá séria politík, a, ktoré vyjadruje aj EÚ. EÚ prijala stratégiu pre Južný Kaukaz. Ide o aktívnu stratégiu pre túto oblasť, aby sme posilnili stabilitu, prosperitu, e, riešenie konfliktov, Takže celá séria udalostí, ktorá naznačuje tú možnosť tak, aby sme, tak, aby sme um, využili iné moci v tomto regióne. Vy ste to veľmi dobre načrtli aj čo sa týka právnych otázok. Nie je to vždy veľmi jednoduché. My skutočne dúfame, že to uľahčenie vízovej povinnosti bude prinášať svoje, svoje plody. Nož, toto všetko je, myslím si, v týchto obidvoch dohodách veľmi jasne uvedené. Budeme spolupracovať nielen s gruzinským štátom, ale chceme spolupracovať veľmi intenzívne aj s gruzinským ľudom. Aj keď by sa um, možno tá, to rozpetie, um, keď je trošku obmedzené, tak uh, je to určité vyslanie signálu a konsoliduje to a uh, je to na takých solidných základoch. A jeden špecifický bod, ktorý nás možno líši, pretože je to dohoda, ktorá označuje prvú etapu v tom novom postupe po schválení Lisabonskej zmluvy, ale nemôžeme to spracovávať paralelne s dohodou s Pakistanom, pretože sú tam určité prvky, ktoré sú právnicky veľmi rozdielne, pretože Gruzinsko dáva jasné recipročné podmienky, ktoré sú zakotvené v dohode a signatári a je signatárom nielen dohovoru o ľudských práv, ale aj ženevského dohovoru o utečencoch. Je to dôležitý akt, začiatok možno celej série, čo ste nazvali tých štandardných modelov E, ktoré teda my očakávame a tieto dohody teda prinesú právne istoty a určite teda to podporí aj vola nášho parlamentu. Chcel by sa niekto vyjadriť? Pani Žďanoka, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. ja a moja skupina podporuje a neustále podporovala kroky pre uľahčenie vízového styku s našimi partnermi. Ak nie sú žiadne pripomienky, pretože to, je, to nie sú problémy, pretože toto je taká bežná zmluva, ale sme veľmi o to popadaní v otázkach readmisie a dohodách o readmisii. A moja otázka sa týka alebo chcel by som sa spýtať komisie, pochopila som správne, že pre tento tejto dohody musí byť 5000 ľudí, áno. No a môžete nás, nás uistiť pre bezpečnosť týchto ľudí, či oni budú predmetom vrátenia alebo vydania do Gruzínska. Pretože rôzne teritoria majú stále rôzne štatúty. No ešte nám poskytnú nejaké zároky a určiť nás, že ich životy nebudú ohrozené, keď sa vrátia. Ďakujem pekne. Pán Busutil. Thank you. Um, my colleague Monika Makovej is actually... Ďakujem pekne. Moja kolegyňa Monika Makovej je tieňová spravodajkynia v týchto otázkach, ale keďže tu nie je, tak ja vystúpim v mene. Moje stanovisko je rozdielne od eh, poslednej rečničky, pretože ja v mene EPP vítam obe zmluvy. Myslím, že dobrou stratégiou podporovať eh, dohody o uľahčenie vízového styku ako readmisii, pretože jedna podporuje druhú, myslím, že je tiež veľmi dobrou stratégiou pokračovať v readmisných dohodách, pretože to zvyšuje dohody, do dôveryhodnosť našej spoločnej uh, politiky. A ako sme už dnes povedali, uh, keď tu bola španielská ministerka, tak to sa vyžaduje na to, aby bola naša politika pre legálnu migráciu a politika pre nelegálnu migráciu vyvážená. Ak nebude rovnováha medzi týmito dvoma krídlami, tak eh, to eh, bude takmer povzbudzenie k tomu, aby ľudia chodili do Európy nelegálne. A preto je to absolútne nevyhnutné pre silu, kredibilitu našej politiky. No a preto readmisné dohody sú tiež veľmi dôležité na posilnenie tejto politiky. No a čo sa týka záruk, ako spravodaj Kyňa práve povedala, a Gruzinsko podpísalo tie dôležité dohovory, Ženevský dohovor, Európsky dohovor o ľudských právach a to by nás malo uklodniť rovnako ako záruka, ako aj teda bezpečnosť ľudí o tom, že čo sa týka bezpečnosti ľudí, ktorí sa vracajú domov. Takže na záver, pani predsednička, ja určite odporúčam mojej skupine hlasovať za. Ďakujem pekne, Simon. No a slovo teraz dávam späť komisii, mm, aby mohla odpovedať na otázky. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani spravodajkyni aj tým, ktorí vystúpili a že všeobecne podporili post postup Rady, Komisie aj EÚ. Niekoľko upresnení, tak ako to hovorila pani Deluka. Všeobecne k readmisným dohodám, aby sme vedeli, čo vlastne znamená, hlavne pokiaľ ide o dohodu s Pakistanom Readmisný dohovor alebo dohoda je procedurálny dohovor alebo dohoda, ktorý uľahčuje postup pri repatriácii, vysídlovaní, keď ide o štátnych príslušníkov, ktorí nemajú regulárny legálny pobyt v krajine, ide a aplikuje sa vtedy, keď je prijaté rozhodnutie o vysídlení e, v jednom členskom štáte. Toto rozhodnutie bude upravované tou smernicou o návrate, ktorá sa bude aplikovať od konca roka a ktorá je výsledkom spoločnej práce spolu zákonodarcov Európskeho parlamentu. A samozrejme, keď jeden členský štát príjme takéto rozhodnutie v konkrétnom prípade, všeobecne a v zmysle dohody je viazaný všetkými nástrojmi medzinárodného práva a všetkými princípmi medzinárodného humanitárneho práva. Takže sú tam tie zároky, sú veľmi silné a readmisná dohoda, akákoľvek readmisná dohoda, v žiadnom prípade tieto princípy nenarušuje, pokiaľ ide o špecifické prípady Gruzínska bo, áno, tie čísla, ktoré ste spomínali, sú také a je to, je to štatistika z roku 2007 a išlo o počet gruzinských štátnych príslušníkov, ktorí nemali e, legálny pobyt v členských štátoch EÚ. Bolo ich 4800. Tieto osoby, keby bola existovala readmisná dohoda, už by boli v rámci tejto readmisnej dohody vysídlení ale samozrejme no, pri aplikácii všetkých záruk a ustanovení zmluv a tiež e, samozrejme by sa aplikovali všetky dohovory a ustanovenia a e, záväzky zo strany Gruzínska, samozrejme dohovor základných ľudských práv a slobod a tiež ženevský dohovor o utečencoch. Takže v špecifickom prípade aký bol vo vašej otázke. Môžeme dať všetky záruky aj šéfom e, vlád a štátov, ako aj šéfom alebo teda vedúcim gruzínskym orgánom, že táto dohoda dáva všetky záruky rešpektovania základných ľudských práv a slobod. Ďakujem. Ďakujem pekne. A chcem sa spýtať spravodajkyne, či by chcela reagovať. Merci, uh, des réponses très... Ďakujem za veľmi jasné a presné odpovede, ktoré sú správne položené do kontextu. A táto readmisná dohoda nám umožňuje poskytnú maximálne záruky pri rešpektovaní medzinárodného práva. Ja očakávam od e, kolegov, ktorých síce tu nie sú veľmi početní, teda nejaký feedback a mohli by sme uvažovať, e, že by tento postup sa ukončil v jeseni. To je všetko, čo som chcela povedať, pani predsedajúca. Než no dobre, Takže návrh vašej správy nám podlete predstavíte. Teraz končím dnešnú doobednú časť zasadnutia. Po obede budeme pokračovať o 16.30 po mimoriadnom plenárnom zasadnutí. Ďakujem pekne.